Dear colleagues, I would like to start up. Kolegovia, začneme naše dnešné stretnutie. Vítam všetkých prítomných. Prvý bod programu je schválenie programu. Žiadne návrhy z mojej či vašej strany na zmeny návrhu programu. Tiež chcem pri tejto príležitosti, že mm, čas na jednotlivé body programu treba brať orientačne, lebo je to veľmi náročné, táto naša agenda, aby sme to presne dodržali časovo. Čiže toto treba vzať, brať do úvahy. Druhý bod programu oznámenia predsedu, nič zvláštne e, nechcem oznámiť v tejto etape, takže môžeme prejsť k tretiemu bodu nášho programu a to je pokračovanie našej diskusie o všeobecných nariadeniach 2013 e, až 20. Musíme sa sústrediť na viaceré body regulačného rámca, v tomto období. Dnes e, vo všetkých bodoch, ktoré sú spojené s novým regulačným rámcom, máme spravodajcov z výboru regiónov, takže vždy, keď začneme diskutovať o e, nových nariadeniach, tak dáme 10, 10 minút e, našim kolegom z výboru regionov a v všeobecných nariadeniach tu máme spravodajcu Katiuša Mariny, ale tu dnes nie je, čiže máme tu predsedu výboru regionov, pani Breso a chcela by som začať tým, že začneme Mercedes slovo 10 minút, takže dúfam, že sa vám to podarí. A potom budú, budeme pokračovať s ostatnými spravodajcami a kolegami, ktorí sa budú hlásiť o slovo, takže Mercedes eh, alebo pani predsednička máte slovo. Ďakujem, kolegovia, vážení poslanci. Najskôr ďakujem, že ste ma pozvali do vášho výboru. Ako viete, predstavu, zastupujem tu správodajcu, ale pre nás je táto téma veľmi dôležitá, takže e, aj moja prítomnosť ukazuje, akú závažnosť prikladáme tejto téme. Je to prvýkrát, kedy máme stanovisko k legislatívnemu balíku a chceli by sme, aby náš hlas bol vypočutý jasne v tom ro- procese rozhodovania a čím skôr, tým lepšie. aby sme ovplyvnili proces tvorby legislatívy. Začnem správou nášho výboru z 5. marca do 3. mája. Myslím si, že naša, naše stanovisko sa dovtedy nezmení. Prvá vec pre nás je, viac úrovň, je prvá vec viacúrovňová vláda a riadenie. To je kľúčový bod pre náš výbor a subsidiarita znamená, že my chceme byť plne súčasťou spolu s miestnymi orgánmi v rokovaniach, v implementácii a v, mm, v preskúmavaní strategií dokumentov. Spoločná stratégia, partnerské zmluvy, e, operatívne programy a tak ďalej. Máme pocit, že to nie je v poriadku, že miestne a regionálne orgány by mali byť len podriadené E, svojim partnerom. Preto by sme chceli byť plne súčasťou z partnerských zmluv. Chceme, aby miestne regionálne orgány teda boli súčasťou tohto procesu. V mnohých prípadoch v Európe v rámci členských krajín tieto orgány spoluriedia a spolufinancujú operatívne programy. alebo ich jednoducho len riadia a financujú v rámci viacúrovňovej vlády. Keď budeme mať etický kódex o tomto partnerstve zverejnený, tak sa detailne pozrieme na investičné a partnerské programy, ako je to v materiáloch členských krajín, aby sme zabezpečili, že regionálne uh, územné orgány budú plne súčasťou tohto procesu. Ďalšia vec, podľa nás takisto kľúčová, je objem finančných prostriedkov v spoločnom rámci. Musíme zaangažovať štrukturálne fondy do limitovaného zoznamu priorít a to sa týka až do toho obdobia do roku 2020 Chceli by sme požiadať o väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o výber týchto priorít. Čiže navrhujeme vymazanie minimálnych prahov, tak ako je to v dokumente komisie. To by malo byť ponechané na miestne regionálne orgány, aby sa oni rozhodli spomedzi jednotlivých tém k stratégii 2020. Medzi tými treba vybrať tri priority, na ktoré by sa mali sústrediť štrukturálne fondy. A potom, aby sme mali efektívny výsledok v koznej politike, podľa mňa by sme sa mali zamerať na regionálnu analýzu poskytnutú regionálnymi orgánmi. Tematické priority sa nemôžu definovať len tu v Bruseli, musí sa do toho zaangažovať aj regionálny alebo miestny orgán. K strategickému rámcu, ktorý bol zverejnený minulý týždeň. Ešte stále máme len forma pracovného dokumentu, ale výbor regionov um, vy, vydá k tomuto legislatívne stanovisko, aby sa zabezpečilo to, že bude tu skutočná koordinácia. Zvlášť pokiaľ ide o regionálne rozvojové fondy, sociálny fond a fond mm, pre rozvoj mestských projektov a ostatné fondy. Skutočne by sme sa mali zamerať na rast, hlavne pre projekty, ktoré čerpajú z viacerých fondov Čiže tento strategický rámec by mal byť pripojený k dokumentu schválený v rámci spolurozhodovania v Európskom parlamente. Tretí bod. Štruktúra koheznej politiky a hlavne prechodných regiónov. Náš výbor navrhol, aby sme e, vypracovali takúto prechodnú kategóriu, ktorá bude brať na zreteľ posledné údaje Eurostatu a na tomto základe môžeme potom urobiť viac pre takéto regióny. Čísla ukazujú, že niektoré rozvinuté regióny e, sú pozadu, tie nižšie dosahujú napríklad 90 HDP na hlavu kvôli kríze, čo má veľký vplyv na produktívne regióny celkovo, ktoré sú vystavené medzinárodnej hospodárskej súťaži. Kríza e, spôsobila prepad HDP na hlavu v európskom priemere pre mnohé produktívne oblasti v Európe. Toto je dopad globalizácie a problémov, ktoré boli spôsobené krízou. Hlavne sa to týka otvorených regiónov a chceli by sme podporiť túto kategóriu takú prechodnú kategóriu, pretože máme obavy o tom, ako sa veci dejú. A keďže už mám slovo, tak len zopakujem, že potrebujeme diskutovať medzi výbormi regi a rozpočet. Pretože sa chceme dohodnúť na týchto veciach Máme pocit, že je tu potrebná podmienenosť, makroekonomická podmienenosť. Nie je v poriadku, že regióny a miestne orgány v koheznej politike sú rukojemníkmi politiky stability. Niektoré členské krajiny nerešpektujú ich záväzky v rozpočtovom, v národnom rozpočtovom deficite Podľa nás je potrebné zaangažovať podmienky ex ante. Navrh hovorí, že by sme sa mali venovať hlavne obsahu prílohy 4 a nás návrh 63, ktorý hovorí o 20 spôsobov zjednodušovania vecí. Na tomto sme dlho pracovali a toto je výsledok. Čiže cieľom by malo byť mať koheziu a konvergenciu. Čiže nie naopak. Pozor na tie podmienky ex ante, ktoré by mohli postihnúť negatívne ľudí, ktoré majú takéto problémy, ako som opísala. A máme pocit, že tieto podmienky by nemali viesť k systému finančných pokút alebo nejakého odškodňovania, čo máme, na čo máme prostriedky v rezerve. Sú tam dva ukazovatele v rezervách, najskôr uh, kompenzácie, to ide proti princípu solidarity a potom stimuli pre nie veľmi ambiciozne ciele, čiže je tu rezerva. A v texte si hovoríme, aký by mal byť formát tejto rezervy. Potom zjednodušiť riadenie, kontrolu, audit, k zjednodušeniu pravidiel pre riadenie. Tu by bolo potrebné naozaj zjednodušenie. Myslíme si, že nový návrh e, sa zameriava na zjednodušenie, ale pre komisiu, ale väčšie bremeno riadenia e, je na národných, regionálnych orgánov, orgánoch. Takže tam, kde Máme určité pochybnosti, pokiaľ ide o akreditáciu ministerských orgánov. To je len dodatočná byrokracia. Pokiaľ ide o audit na miestnej a regionálnej úrovni. Čiže ako som povedala, toto sú návrhy na zjednodušenie e, veci, ktoré sú v našom dokumente a vyzývame vás, aby ste sa na to pozreli a brali na zreteľ naše návrhy. Mnohé regióny implementujú a akceptujú tieto fondy. Mali by sme procesy zjednodušiť, aby sa využili špecifika týchto regiónov. Potom k budúcnosti. Myslím si, že jedna vec, ktorú musíme mať v budúcich programoch, je regionálny rozmer. No a v tejto rovine by sme privítali návrh komisie o miestnom rozvoji a integráciu regionálneho rozvoja. Znovu mám určité pochybnosti, pokiaľ ide o komplikovanosť touto, týchto programov a tu si myslíme, že je tu možno vymenovaných príliš veľa cieľov a miestna rozvojová politika, regionálna politika, politika miestneho mestského rozvoja tu sa stretávame s problémom tematickej koncentrácie. Na to by sme sa mali zamerať. A tiež by sme mali financovať tieto rozvinuté programy, napríklad infraštruktúra ICT, nielen služby. Ďalšia vec, Mali by sme posilniť e, programy, ktoré sa zamerajú, zameriavajú na viaceré regióny, e, zamerané na geografické špecifika. Tu by to malo mať svoje miesto v makroregionálnej štruktúre. A pokiaľ ide o najzelenejšie regióny, tak tu potrebujeme špeciálnu pozornosť venovanú práve týmto oblastiam, ktoré nie sú husto obývané. Uh, Čiže znovu pozrite si na naše, stano, pozrite si naše stanovisko. Máme 60 pozmeňujúcich návrhov k textu komisie. A myslím si, že by mm, to bolo zdrojom na zamyslenie sa v rámci parlamentného výboru. Sme za sociálny fond tu síce nie je, ale dovolte mi povedať, že prostriedky, ktoré sú mimo tejto témy. E, chceli by sme povedať, že sme za to, aby sa vložili do koheznej politiky. Sociálny fond a spoločný strategický rámec. Chceme, aby to bolo zapracované a potrebujeme viac regionalizácie. Sociálny fond už je regionalizovaný do určitej miery, ale skutočne chceme posilniť túto regionalizáciu, ktorá teda ešte nedosahuje potrebnú úroveň. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani predsednička. A teraz sa navrhujem, aby sme si vypočuli reakciu na to, čo bolo prezentované. A začneme Konstantos Kráv. Ďakujem, pani predsednička. Krátka reakcia a plus úvod do tém, ktoré sme si predsa vzali e, na dnešok. Ešte raz srdečná vďaka za to, že naša kolegyňa Preso je tu e, osobne v našom výbore. To je pre nás veľkou cťou. Myslím si, že stanovisko, ktoré pripravil výbor regionov, že ním sme aspoň v zásadných črtách Eh, že riešia tie, zák- eh, tie, tie základné body, ktoré aj my, partnerské zmluvy, ako vznikajú, eh, governance, ďalej, myslím si, že sme na rovnakej vlnovej dĺžke, ďalej otázka zjednodušenia, to je naša srdcová otázka, je teda len málo veci, kde máme rozdiely v takých nuansách, v diskusii a preto si myslím, že je veľmi nápomocné to, že práve výbor regiónov e, s nami bude pracovať na takej tvrdej lobby v členských krajinách, pokiaľ ide o ďalší krok pri rokovaniach z rady, s radou, aby sa to pripravilo. A myslím si, že tu sú naozaj regióny veľmi dôležité. Takisto e, tu treba vyplňať tú úlohu pre členské krajiny. Dnes sme sa dohodli a e, a týka sa to niektorých diskutovaných bodov, e, rozvoj miest, zjednodušenie, predovšetkým e, e-government, otázka krížového financovania a viacnásobných fondov. A tu zo pár poznámok k týmto témam. Rozvoj mestský, to sme odsunuli, pretože sme chceli, aby bol prítomný Jan Olbricht a ako z tohoto materiálu vyplýva, je rozvoj miest veľmi úzko spojený e, s e, všeobecnými nariadeniami a preto tu musí byť veľmi e, úzke dojednanie so správodajcami. Cieľom je, aby všetci zúčastnení posilnili mestský rozvoj, predovšetkým pokiaľ ide o, trval udržateľný rozvoj a preto sme predl- vyvinuli spoločne návrh, že tu naozaj mestám dáme možnosť, aby rozvíjali vlastné projekty snáď aj s globálnymi príspevkami, ale to je snáď už e, vec, ktorú prednesie Jan Olbrich E, ale sme si zajedno v jednej veci, tých 5%, ktorú my chceme mať ako minimálnu e, alokáciu pre rozvoj mestského prostredia. Už tak tieto by naozaj mali byť v prospech takýmto projektom v regiónoch a mestách by mali dať možnosť ďalšieho rozvoja, aj tie stratégie a nástroje, ktoré navrhujú tie nariadenia, napríklad ITIs, ale v jednej otázke sme minulý týždeň ešte v rozhovoroch e, povedali, že to si len ťažko dokážeme predstaviť, že by mohlo dojsť k zlepšeniu rozvoja miest v Európskej únii. A to ide o tej, ten zoznam 300 miest, ktoré partnerských zmluvách e, sa majú objasniť. Tu sme predsa len veľké, máme veľké pochybnosti, či naozaj je tu pridaná hodnota pre mesta, európska pridaná hodnota, pretože existujú siete, napríklad, alebo opak Eurocities, kde sú príslušné možnosti výmeny názorov, kde sú najlepšie skúsenosti a myslím si, že v tomto bode je to zbytočné zaťaženie pre vypracovanie partnerských zmluv, keď už predtým, bez toho, že by sme mali ešte jasné predstavy, sa eh, prijíma teda zoznam miest. My teda sme veľmi za to, aby do tých existujúcich Ehm, aby sa, tých, tiež, sa to e, zapracovalo do nových projektov pre mesta. Pokiaľ ide o ten prístup, že sa to má robiť s mestom a z okolí mesta a že majú byť nové inovatívne opatrenia, už tým sa oveľa silnejšie podporuje aj teritoriálny aspekt mestského vývoja. Myslím si, že to je práve ten bod, kde my ako parlament toto by sme mali e, pretlačať no-, do zmluv ako nový e, aspekt teritoriálnej kohézie. Určite by sme v jednotlivých detailoch mali ešte diskutovať. Určite obsahovo sa to bude e, správať ako správa Jana Olbrichta, ale určite sa musíme pozrieť na to, či nie je zmysluplné vytvoriť taký prioritné, také prioritné spojenie pre mestský rozvoj a tam naozaj spojiť viaceré tematické hm, prioritné body. Ale to sú veci naozaj, ktoré určite neskôr ešte so spravodajcom budeme diskutovať. Pokiaľ ide o otázku mm, zjednodušenia E, zaobchádzania so štrukturálnymi fondami. Nuž zo pár poznámok. Samozrejme, že je správne, že spojenie piatich e, fondov do jedného spoločného nariadenia s rovnakými prístupmi pri preverovaní, evaluácii, manažmente, monitoringu, že to je napomocné, e, zjednoduší to veci, ale v konečnom dôsledku z dlhého, pohľadu je to z, zjednodušenie. Pani preser má pravdu. Problémy tu bude mať skôr komisia, než tí, ktorí budú vyvieť e, projekty. Ale pritom by to mohol byť zaujímavý projekt, ak sa dobre pripraví a mohlo by to všetkým zúčastneným e, výrazne zjednodušiť veci a tu treba naozaj ešte požiadať komisiu, či je dobre pripravené toto, či je možné či by sa to dalo e, použiť aj v papierovej forme, pretože určite každý, každá, každá organizácia je pripravená na to všetko realizovať týmto nástrojom, ale naozaj by sme členské krajiny mali e, nabárať k tomu, aby boli, e, aby pomáhali, aby sa nekomplikovane komunikovalo. A vedela by som si predstaviť, že to prispieje k zjednodušeniu. Naozaj potom treba členské krajiny vyzvať, aby využili technickú pomoc, čo však musí byť vyjasnené, či naozaj existujú systémy, ktoré zodpovedajú princípom ochrany osobných údajov, elektronické podpisy, aby sa určité informácie zabezpečovalo, aby sa tu nič neudialo, ale určite sú to veci, ktoré komisia ešte bude môcť vysvetliť aj v budúcom týždni, aby sa to dalo zabezpečiť. Nemusí to byť predsa súčasťou všeobecného nariadenia. Mm, ďalej, tu bola ešte otázka, pokiaľ ide o multifunds, tu bolo tiež požiadané o väčšiu flexibilitu v porovnaní s terajšou situáciou, kde to v podstate nie je možné, kde projekty treba rozlišovať na tzv. hard a soft style, časti meké a časti tvrdé. To sa tu e, teraz snaži, snažíme robiť inak, ale bohužiaľ tento prístup sa nedá rozmeniť až na tú projektovú úroveň, ale iba po prioritné osy. A tu si treba zvážiť, komisia by mohla prísť s návrhom, či sa to nedá e, rozmeniť na drobnejšie na projektovú úroveň. Pre tých, ktorí robia projekty, by to bolo zmysluplné, inak títo budú musieť stále deliť veci na jednotlivé fondy. Sú to samozrejme veľké výzvy pre komisiu. Komisia príjma tieto výzvy, aby pozitívne dopady takéhoto viacfondového prístupu naozaj dali sa využiť. Ďalej je tu eh, aj tá otázka cross-financing. Ak je tu naozaj viac fondová práca na projektovej úrovni, tak toto krížové financovanie by sa mohlo takmer vypustiť, pretože to jedno vlastne môže eh, zrušiť to druhé. Ak sa to však nepodarí tak, by sa malo pravdepodobne ísť, eh, ako sa navrhovalo, alebo obmedziť na 10 Myslím si, že z môjho pohľadu je to na úvod všetko. A môžeme pokračovať diskusii. Thank you, Lambert. The floor is yours. Uh, you don't want to answer? Ďakujem. Lambert, môžeš sa viac slova. Aha, nechceš nič povedať. Dobre. Takže je tu niekto za Aldech? ktorý by chcel sa vyjadriť, pán Godmanis. Kto by sa chcel vyjadriť za tým spravodajcu z ALDE? Nuž, len jediná vec, ktorú ešte treba v princípe vy, je, vyjasniť je pri, v rámci príprav dohody o partnerstve, čo je skutočne um, aká skutočne bude účasť regiónov, pretože to môže byť naozaj rôzne. To je prakticky prvýkrát, kedy sa takýto argument eh, vypracováva. Takže zvyčajne je to vlastne na úrovni členského štátu, ktorý vlastne sa postará alebo E, ak chce dodržať podľa tých demokratických princípov, ktorý vlastne spolu s regiónmi pripracuje všetky tie potrebné dokumenty za región. E, bude, samozrejme, že tieto regióny majú určité možnosti, aby e, aby mohli priamo roku, rokovať s komisiou pri príprave týchto základných dokumentov tým, aby tieto eh, podklady boli tak, aby to bolo v rámci medzišudiciálnej dohody a takisto v rámci tých partnerských dohôd. Toto všetko musí byť prv, než teda vyjasnené, prv, než sa schváli nariadenie. Predsednička, už nie je tu žiaden iný spravodajca, pokiaľ ja viem. Nechcete byť za zelených, eh, François Anfonzi, nech sa páči. Prepačte, áno. Mám len také tri reakcie. Dnes chcem poďakovať výboru regionov za túto prácu. Naozaj veľmi dobre vykonaná práca. Mám podobné obavy. Prvá. V prístupe komisie je cítiť tú snahu zlepšiť veci, aby regionálna politika bola lepšie zacielená, aby mala lepšiu štruktúru, ale máme pocit, že toto je veľmi direktívny prístup a sedemročný plán, to znamená, že s partnermi máme diskusiu a cítime určité niektoré praktické návrhy. A táto adaptácia na region, miestný kontext je veľmi slabá a mala by sa posilniť. Pokiaľ ide o túto výhradu k výkonom, to sa vždy vnímalo ako nástroj pružnosti, nie nástroj e, nejakého hodnotenia e, ľudí a ich e, a to, čo navrhuje výbor regionov, sa mi zdá, že ide dobrým smerom, čiže skutočne musíme si uvedomiť, že veci sa vyvíjajú veľmi rýchlo, za 7 rokov sa niektoré priority e, budú menej prioritné zajtra. Čiže musíme mať pružnosť, ale nesmie to byť vnímané ako súťaž medzi jednotlivými regiónmi. To by bolo naozaj veľmi protirečivé, kontraproduktívne. Ďalej, niektoré oblasti, ako napríklad mestský rozvoj, energetická účinnosť, toto všetko je zaujímavé, ale ešte raz e, prebytok regionálnej koncentrácie môže znamenať, že niektoré opustené regióny sa nedostanú e, k týmto prioritám, nebudú sa približovať k tým ostatným a pochopil som, čo povedala pani Kel. pred, pred chvíľou. Chceme rozšíriť tematické priority, to je jeden prístup. Druhý prístup, tieto témy by mali byť zružen, združené, zoskupené, aby sa dotkli širšieho rozsahu pôsobnosti. A posledný bod, zjednodušenie Určite to je veľmi prítomné, táto téma, to je veľmi dobré, pretože nielen pozitívne ustanovenia, ale um, toto nie je len snaha zjednodušiť život v Európskej únii. Musíme zjednodušiť aj život ľudí priamo v teréne. Ja som teda z ostrova a niekedy tieto témy, ktoré sa týkajú ostrovov, čelia administratívnym e, požiadavkám podobným, aké majú veľké nadnárodné spoločnosti. Čiže musíme zabezpečiť, aby zjednodušenie bolo zjednodušením aj pre jednotlivých hráčov, nielen vyhradené kontrolným e, orgánom. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegovia. Chcela som by som ešte raz objasniť, že témou tejto diskusie je na jednej strane prezentácia pani predsedajúcej výboru regiónov, ktoré sa týka nového, nového nariadenia o viacročnom financovaní a potom to, o čom hovorila Constance Krell, to je diskusia, ktorá sa začala pred niekoľkými mesiacmi, to znamená zjednodušovanie, otázka multifond operácií, takisto transferovateľnosť alebo prenositeľnosť jednotlivých zdrojov a podobne. Teraz by som požiadala Máriu o slovo. Ďakujem pekne. Ja som chcela povedať iba niekoľko vecí. Najprv by som chcela poďakovať výboru regionov. Je to skutočne trošku upokojúce ehm, mať e, tak, e, nájsť e, toľko veľa spoločných bodov a mm, takisto sa aj oplatí mať túto diskusiu. Ja takisto mám pocit o obavu toho tzv. transfer či prechodného regiónu. Mám trošku strach, e, že či e, budeme tieto regióny dostatočne e, či podporíme túto myšlienku my ako GUE NGL Ehm, aby náhodou sa tieto regióny nestali nejakou obeťou, pretože tie možno, že nedostanú prostriedky, pretože sa nakoniec tieto regióny nikomu nebudú páčiť. Preto by možno, že by bolo treba v tomto nariadení túto otázku e, posilniť v blízkom čase, že akým spôsobom to vyriešime z hľadiska finančného. Potom druhá vec, tiež zdieľam otázku makroekonomickej kondicionality, na ktorú poukázal výbor regionov. Myslím si, že to je jasné e, že predsa to nemôže za to platiť región a byť za to potrestaný za takéto nové veci, ale na, napríklad e, môže sa stať, ako je to v najnovšom prípade Maďarska, môže to mať potom veľmi silný vplyv, až e, plne veľmi zle to môže dopadnúť. E, nemusím hovoriť tomu viac. E, ďalej, čo sa týka zjednodušenia, to je jasné, tak ako to bolo navrhnované, mohli by, to by som teda veľmi podporila Ostatné veci myslím si, že zatiaľ e, ponechám, pretože my budeme mať vypracované vlastné stanovisko za našu politickú skupinu, ale čo sa týka mestského rozvoja. Musíme sa rozhodnúť, že aké projekty by sme chceli v rámci mestského rozvoja podporovať. E, Isté, že je to treba podporiť, ten networking medzi, člen, medzi mestami a je, tu sa hovorí, že majú byť nejaké nové projekty, treba povedať, že objasniť, aké by to mali byť. Neviem, tam spomínajú sa nejaké percenta, neviem tých 5, 6 či 7 percent, celkom som to nepochopila, akú majú úlohu. Potom je tu jeden návrh, e, ktorý sa týka rozvoja miest. Myslím si, že Mm, nemali by sme nejakým spôsobom teraz tu vytvárať nejaké čosi úplne nové v rámci rozvoja miest, pretože si, aby sme zne, došlo k duplikovaniu práce, pretože predsa sa na tejto otázke už s komisiou pracovalo. Ďalej, čo sa týka crossfinancing, teda my, pre, mm, krížového financovania, neviem čo, 15-20%, všetko, čo ide na vrch, to je dobré. Ehm, myslím si, že má zmysel, aby sa tieto veci, aby sa, keby sa čo najviac dalo veci ehm, sklbiť dokopy. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz Derek Bone. Ďakujem, pani predsedajúca. Pre všetkým, čo sa týka príspevku výboru regionom, myslím si, že väčšina členov našho výboru súhlasí s tým, čo povedala pani predsednička výboru eh, aj s tým, čo je v, teda v správe. Ja by som chcel povedať niekoľko slov k tomu multilevel governance. Eh, myslím si, že to je niečo, o čom my hovoríme, že je to dôležité a v podstate je to aj komisia, ktorá hovorí, že je to dôležité, ale ja sa dnes som celkom istý, ako sa to dá dosiahnuť v skutočnosti. Môžem položiť aj otázky výboru regionov alebo položil som už, keď sme viedli diskusiu medzi e, e, tom, akým spôsobom sa využíva ESF a RDF e, na úrovni regiónov, čo z toho ide na malé a stredné podniky, na znižovanie emisí, na zelené hospodárstva a podobne. A veci, ktoré my vo Walese skúmame, je otázka partnerských kontraktov, pretože momentálne sa zdá, že tie partnerské zmluvy budú alebo o nich sa rozhodne medzi komisiou a členskými štátmi, takže my sa takisto dívame na to, že či nemohla byť kapitola v rámci týchto partnerských zmluv pre regióny, a to je potom zase otázka uh, na regiónov, že či by to takto chceli, alebo akým spôsobom logujú, lobujú za to u komisie, alebo aj na rade. Potom ďalšie, vlastne diskutujeme tu dve veci. Hlavne jedna vec je, sa týka zjednodušenia Mám dokonca aj stanovisko výboru pre, region, eh, výboru pre rozpočet k zjednodušeniu a myslím si, že najväčšia vec, ktorá tu je, je určitá rovnováha medzi tým, aby kohezná politika a štruktúrálne fondy, aby tie peniaze sa správne využili eh, na správne projekty, ale zároveň, aby, tie, eh, aby aj pre príjemcov to nebolo príliš komplikované. To, tieto dve veci dobre zrovnovážnite. toto je najťažšia úloha pretože je tam množstvo otázok súvisiacich s akreditáciou, s auditom, finančným riadením a podobne. A keď to všetko chce to veľmi zjednodušiť, e, v teórii reticky by sme to mali podporiť, ale e, keď to pozriete detailne, tak sa ťažko dosahuje takáto rovnováha, tak musíme na toto dať pozor. Ďalšia otázka sa tu týkala rozvoja miest. Ja mám trošku nejaké obavy, konkrétne napríklad otázku 300 miest ktoré majú, maž, môžu mať akúsi platformu miest, kto teda o tom rozhodne, že ktorých 300 tam bude a aké budú nejaké referenčné podmienky e, pre to prijatie, aké teda budú nejaké kritéria a podobne. Takže ja neviem, či sa nevrátime späť k tomu, že by to mali byť e, otázky, ktoré by mali vyriešiť samé regióny. Prečo oni sa dobre poznajú, vedia, aké sú a takto by to asi malo byť lepšie predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz Jan Olbricht. Uh, you, uh, Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj spravodajcom za dnešnú rozpravu. Je to zároveň aj rozpráva, ktorá sa čiastočne týka RDF, e teda Fondu na regionálny rozvoj. Takže ja vlastne tu chápem spravodajcov. Myslím si, že najdôležitejšie, čo sa musí uviezť vo všeobecnom nariadení, je vytvoriť taký systém, ktorý by mohol vziať do úvahy alebo zohľadňoval rôzne, člen, rôzne právne systémy v jednotlivých členských štátoch Myslím si, že toto je dôležité, pretože tu máme rôzne e, štáty, ktoré majú federatívny charakter, alebo štáty, ktoré majú mnoho regiónov a podobne. Čiže musí sa to urobiť tak, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu alebo vytvárali sa nejaké problémy pre členské štáty, napríklad konkrétne kódex, e, ktorý riadí zatváranie partnerských zmluv. A myslím si, že jasne, že to všetko má najväčší vplyv na tú, ten mestský rozvoj, alebo ten mestský prvok. A myslím si, že tu už bolo správne povedané, že musíme jasne popísať, čo znamená partnerský kontrakt, partnerská dohoda. Jasne sa musí zadefinovať, to je partnerom takej zmluve. Um, či sú to členské štáty a komisia, alebo sú to partnery národnej úrovni. Potom tá otázka bude, že teda potom kto sú tí partnery na národnej úrovni a aký má byť vzťah medzi tým multilevel e, riadením a medzi mimovládnymi organizáciami a ďalšími e, účastnenými stranami a podobne, aký bude obsah týchto zmluv a tak ďalej. Toto všetko už je dosť naliehavé. Ďalej v rámci týchto partnerských zmluv, v rámci, alebo v samotnom nariadení máme tzv. respektíve veľmi slávny slavný zoznam mestských zón. Nechcem teraz sa vrácať späť do dejín, ako to celé vzniklo a ja ako spravodajca by som navrhol výboru na, nasledovné. Poprvé, aby sme jasne povedali, že v rámci ERDF, ale aj v rámci ESF sú, je, existuje množstvo aktivít, ktoré prebiehajú v mestách alebo patria do miest. To znamená, že tam by nemali byť žiadne obmedzenia z hľadiska percent. E, sú určité limity z hľadiska tematickej koncentrácie, ale tu, keď ide o projekty v mestách, tak tam by nemali byť limity to, o tom bude rozhodovať viac jednotka. Myslím, či sa týka to mestskej dopravy, alebo budov, alebo mestských infraštruktúr, alebo revitalizácie miest, alebo sociálna revitalizácia, teda centier miest a podobne. To, na toto všetko by nie, nie sú limity. Ale ako spravodajca by som chcel podporiť myšlienku komisie, aby sa vytvorila vytvoril tak osobný program, aby sa vyčlenilo 5 e, z národných peňazí, ktoré boli pridelené z EDF, ale týchto aspoň 5 by malo predovšetkým byť určených na tzv. funkčné e, mestské zóny, ktoré by potom mohli e, lepšie dať, mož, dať lepší priestor e, využitia. Potom by bolo na samotnom členskom štáte, by mohli zadefinovať si, že aké funkčné zóny chcú zadefinovať. Tieto funkčné zóny sú pre mesta a ich e, okolie a práve na toto by malo byť tých 5 vyhradených. A takéto mestské zóny, tie by mali spadať pod takú osobitnú metodológiu, takú tzv. metodológiu odhadu e, a tieto funkčné zóny potom by mali získať možnosť využívať e, globálny grant, ktorý takisto je e, aj skontrolovaný samotným nariadením, respektíve všeobecným nariadením. Takže ja by som vo svojich pozmeňujúcich navrhol, navrhol, aby sme sa vzdali toho zoznamu miest úplne, a len aby sme zadefinovali kritéria na úrovni tých e, partnerských kontraktov. A potom samotný členský štát by si to mal sám rozanalizovať, čo pre nich predstavuje tých 5% ERDF, aké funkčné zóny by chceli podporiť. Z tohto by potom mohli zadefinovať, že koľko by ich chceli mať takýchto funkčných zón a potom by, by, akým spôsobom by mohli využiť ITI a potom ako by mohli využiť ten globálny grant ale samozrejme, že podľa všeobecného nariadenia tento grant si vyžaduje aj sprostredkovateľský orgán, ktorý sa dá vytvoriť na úrovni tých funkčných zón. Preto by som chcel navrhnúť takúto možnosť eh, pre globálny grant, ale nie je povinnosť takéhoto globálneho grantu, pretože niektoré eh, zóny alebo tieto ešte nebudú pripravené, aby prijali za seba zodpovednosť za, týchto, za tento globálny grant. Eh, to, takže toto je tých slavných 5%. Že návrhu komisie logická konsekvencia bola, že zoznamy, mesta na zozname, tie by mali e, byť súčasťou platformy. Ale keďže ja chcem zrušiť tento zoznam, tak by som navrhol tým pádom aj zrušenie tejto platformy, pretože si myslím, že keď máme kritéria, tak potom členské štáty samotné rozhodnú, koľko chcú takýchto mestských funkčných zón tým pádom budeme mať zoznam takýchto funkčných zón to, ako dôsledok, nie ako podmienka na začiatku, ale ako dôsledok kritérií. A potom sú tu mechanizmy ako monitorovanie, vyhodnocovanie a podobne. Ale to sa dá robiť aj dnes, robiť podľa kritérií a politická zodpovednosť je na výbore regiónov a prakticky je za mesta, predovšetkým združenia miest a obcí. Tie existujú už aj dnes, takže na čo potrebujeme ďalšiu platformu? Takisto si myslím, že aj myšlienka tých 300 veľkých miest, to je niečo, čo existovalo možno, že na začiatku. Ale Teraz tu diskutujeme o funkčných mestských zónach, ktoré budú napojené na to, aký je samotný členský štát eh, a čo členský štát by chcel podporiť. Tak na toto by mali byť použité európske peniaze, ktoré by podporovali mestské zóny, aby spolupracovali, vytvorili sieť a robili niečo viac. A tak by mala byť tam pridaná európska hodnota. Toto by bol môj návrh. Ale ak mám niečo doplniť do dnešnej diskusie, myslím si, že jedným z najdôležitejších a zložitejších prvkov je otázka krížového financovania, ale to by sa nemalo analyzovať osobitne od toho systému multifond multifondového systému, pretože keď sa bude programovať v tom multifond systéme, bude to veľmi, veľmi slabé. Ak to bude na úrovni programov, stále to bude veľmi slabé. Čiže to by malo byť až na úrovni projektov. A ak nám komisia, komisia hovorí, že to sa dá, ale ja si myslím, že to bude veľmi, veľmi zložité. Ale ak by sa nám podarilo až na úroveň projektu to dotiahnuť, tak to by bola práve tá najväčšia výhoda toho Mali by sme byť pripravení aj na to, že to krížové financovanie malo byť čo najväčšie, lebo ak si my myslíme, alebo chceme, aby bol systém byť flexibilný, tak potom to nemôže byť zredukované na 50%, to musí byť naopak aspoň 35 toho krížového financovania, lebo my to chceme zjednodušiť pre ľudí a nevyrábať akési umelé rozhodnutia. Takže toto si myslím, že je veľmi dôležité a te, práve ten kontroverzný prvok v návrhu výbore regionov, niečo, čo povedala, spomenula aj pani predsedajúca, a to je otázka toho makroregionálneho prvku. Keď vy hovoríte o medzi regionami, o vzťahov medzi regionmi, medzi členskými štátmi, je to jednoduché. Keď už hovoríte o makroregionálnom prvku, e, teda vzťah dvoch regiónov v rámci členského štátu, tam to už také jednoduché nie je. Takže to je len taká poznámka na okraj. Hovorili sme takisto o e RDF a ja si myslím, že niečo, čo tu bolo spomenuté aj vo výbore regionov, myslím, že bolo veľmi zaujímavý návrh. My tu máme veľmi, veľmi prísne predpisy na mm, alokovanie prostriedkov. Máme presne na úrovni ERDF, ESF. Každý chce mať e, rezervy 25%, 45% potom budeme dávať na rezervu to a to. Takže určíme tieto prostriedky presne na to a na to a potom máme ďalej alokovanie prostriedkov v 80%. 80% to je absolútne veľa. Je možné mať 80%, ale mala by byť možnosť nejakým spôsobom e, skoncentrovať sa na niečo. E, niekto by mal povedať, že môžete sa sústrediť na tri tematické veci, ale musíte sa jednoducho rozhodnúť, aké. Ak nie, je potom možno, že bude treba kategorizovať tie e, tematické objekty, ciele, pretože niekedy môže byť, že máte 11 a máte si vybrať z nich 3 tak to nejako môže byť nelogické. A potom budem mať ešte viac otázok, ktoré budú súvisieť s ESF, pretože v ESF je ešte väčšia koncentrácia. Tam sa koncentrujú prostriedky už na úrovni programov. Takže my tu stále hovoríme o tom, že chceme robiť e, veci jednoduchšie a flexibilnejšie a robíme všetko proti, pretože my tu všet, na všetko dávame všaké limity a ľuďom povieme, že môžete robiť, čo chcete, ale, ale e, odtiaľ potiaľ. Tak Komisia hovorila napríklad, že by nemali byť zodpovednosť mať regióny na tú koncentráciu, alebo či to má byť členský štát, ktorý koncentruje. Ale myslím, nemáme sme vytvoriť naredenie, ktoré bude uzatvárať akékoľvek iné možnosti. Ďakujem, pani predsedajúca. Karonna. Ďakujem, Salvatore Karonna. Molto velocemente perché mm, vorrei sottolineare... Veľmi stručne chcel som zdôrazniť to, čo povedala pred chvíľou pani Konstanz Kreu. Medzi tým, čo výbor regionov povedal a čo hovoríme my tu na našom výbore, je veľa spoločného vzhľadom na to, že tu by mali byť z rokujúce strany versus ráda. A teda snažíme sa našu pozíciu zmaximalizovať. Návrh, ktorý bol predložený, sa týkal viacrovňovej vlády a zjednodušenia. Tieto pravidlá sú kľúčové a preto musíme posilniť správu. Ďalšia vec, dôležitá, ale ešte sa nespomínala, Myslím si, že výbor regionov to bude brať tiež do úvahy. Je otázka ohľadom finančnej disponibility fondov na nasledujúcich 7 rokov. To bude rozhodujúci faktor. A tiež sa musíme zamerať na otázku prechodných regiónov. Jeden z ve- jedna z vecí, ktorá odznela vo výbore, bola ocenením zavedenia tejto kategórie prechodných regiónov, ale nemalo by to viesť k tomu, že sa vytvoria nejaké mm, znevýhodňujúce podmienky pre už existujúce kategórie. To je teda tiež, tiež závažný fakt a Konstanca nám pripomenula, že toto sa týka aj reality v mestách. Myslím si, že je tu veľa spoločného so stanoviskom výboru regionov. Osobne si myslím, že musíme preskúmať podrobnejšie túto otázku s výborom regionov a podľa mňa sa zamerať na to, ako môžeme využiť túto pozitívnu inováciu zavedenú komisiou. A síce sústrediť sa na špecifické projekty v rámci koheznej politiky v mestských oblastiach. Čo to môže znamenať pre pokrok daného regiónu? Čiže budeme sa musieť rozhodnúť, ktoré mesto bude cieľom takej investície. Čo sa stane s tými, ktorí nesplnia tieto ciele? Takže kroky v mestských oblastiach si vyžadujú sústredenosť a teda analýzu dopadu na daný región. Ostatné body, ktoré ozneli, s nimi súhlasím Ulrik Karmane. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja myös omalta osaltani haluan kiittää. Ďakujem pekne. Komitea. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať výboru regionov za veľmi dobrú správu. Som presvedčená, že aj pre nás pri ďalšej práci bude veľmi užitočný. Chcem vyzdvihnúť nasledovné. Hovorila o tom už aj Konstanc. Tá otázka mestskej dimenzie a krížového financovania mestskej dimenzie som na rovnakej e, úrovni, pokiaľ ide o tento návrh, ale tie prostriedky, o ktorých diskutujeme, nie som si celkom istá, či ide o také, e, ktoré povedú k dobrým výsledkom. Pokiaľ ide o mestskú e, platformu, súhlasím s tým, čo tu povedala spravodajkyňa Ne, mali by sme zdvojovať aktivity a e, vys, e, zvyšovať počet tých, počet tých miest. Nie je celkom potom jasné, ako boli vybrané. Som tiež toho názoru, že že nie je to tu veľmi demokratické, keď sa vyberie 300 miest podľa nejakých celkom nejasných kritérií. Mali by sme si pripomenúť, že v jednotlivých krajinách mestské štruktúry sú e, iné a aj výzvy, ktoré majú pred sebou tieto politiky, sú rozdielne. Preto by sme tiež mali uh, zohľadňovať aj regionálne dimenzie. V mojej krajine nemáme veľké metropoly, ale máme stredne veľké mesta a tie sú veľmi dôležité pre uh, komúny v okolí a preto, keď sa robí mestská politika na základe uh, počtu obyvateľov nedostávame kompletný, ucelený obraz. Tie percentá sú priateľné, ale, ako bol povedal Jan Olbricht, treba vyzdvihnúť tú flexibilitu, aby tie mesta mohli spolu rozhodovať o tom, ako týchto 5% v konečnom dôsledku v každej krajine sa prerozdelí a na aké e, zámery sa použijú tieto, tieto, tieto prostriedky. Sú to tiež pro, prostriedky, ktoré podporujú roz, mestský rozvoj sám o sebe. A potom to krížové financovanie už tie um, multifunds ďalej veľmi podporujem i túto oblasť a som za to, aby sme tu mali nižšie hranice. Mala by som aj otázky v tejto súvislosti. Tiež problematika nariadenia ECS. Dúfam, že i tu sa bude môcť použiť krížové financovanie. To ešte nebolo spomenuté v návrhu e, nariadenia. Ja, Maconi, Maconi. Grazie, presidente. Io credo che... Pani Maconi, ďakujem pekne, pani predsednička. Z toho, čo sme počuli od výboru regionov, mám pocit, že tu sa venujeme veciam, kto, o ktorých sme hovorili aj e, v tomto výbore pri mnohých príležitostiach. Myslím si, že tak ako kolegovia povedali, tu sa zdôrazňuje mm, ten, ten spoločný, tá spoločná rovina, na ktorej musíme zapracovať. E, nemáme čas, aby sme sa reagovali podrobnej analýze pozmeňujúcich návrhov, ale niektoré by sme mohli podporiť aj my, pretože je to užitočná cesta vpred. Musím povedať, že súhlasím so všetkými komentári, komentármi predrečníkov. Myslím, že mm, je dôležité, pokiaľ ide o partnerské zmluvy, špecifikovať, kto presne sú partnery, kto sú signatári v týchto partnerských zmluvách a tiež zabezpečiť, aby jasne prešlo to, pokiaľ až siaha spolurozhodovanie. Je to občianská spoločnosť, je tiež súčasťou týchto, alebo podpisu týchto záväzných zmluv. Tiež treba zdôrazniť určitú potrebu objasnenia eh, v charaktere záväznosti týchto zmluv, aké sú dôsledky pre signatárov, keď podpíšu danú zmluvu. V tematickej koncentrácii myslím, že spravodajca to tiež hovorí, alebo hm, hovorí, hovorí sa to v pracovnom dokumente musíme zdôrazniť túto vec. Tematická koncentrácia musí byť sprevedzená väčšou pružnosťou a minimálne Prahy vytvorené komisiou to treba vypustiť. to by sa malo schváliť do strany daných regionov a proces výberu by sa mal začínať z dola. Pokiaľ ide o podmienečnosť, tu je dôležité, čo povedala pani Breso ohľadom podpory e, kohesnej politiky zo strany, zo strany komisie v makroekonomickom kontexte. Musíme zdôrazniť, zdôrazniť ten negatívny aspekt, ktorý to bude mať na koheziu. Niekedy je to protirečivé, niekedy tento strategický plán v podstate e, koliduje s cieľmi kohoznej politiky. Pokiaľ ide o mestskú politiku, mestskú agentu, podporujem presne to, čo povedal pán Olbricht. Myslím si, že je dôležité zabezpečiť, aby Definícia 5 reprezentovala alebo predstavovala absolútne minimum v objeme. Inak podporujem to, čo povedali predrečníci a síce, že by sme mali vypustiť kvantitatívne čísla a pracovať na základe lepšieho zaintegrovania a osmozy medzi fondami. Tým ponecháme väčší priestor miestnym hráčom, pretože oni sú tí, ktorí by mali rozhodovať o programovaní. Posledná vec. Mestská agenda. by mala obsahovať informáciu o tom, ako tieto programy budú prebiehať. Komisia samotná venuje pozornosť e, regionálnemu rozvoju holisticky. Myslím, nemyslím si, že je to len otázka rozvoja miest. To, čo majú na mysli, je integrovaný prístup k regionálnemu rozvoju, počínajúc mestami, ale berú z do úvahy aj tie najzdelenejšie, napríklad pobrežné regióny a tak ďalej. Tu je potrebný väčší dôraz, pretože konec koncom každý žiada o väčšiu finančnú zaangažovanosť, väčšie finančné príspevky a o to vlastne ide. Ďakujem, pani predsednička. Chcel som len veľmi stručne objasniť niektoré prvky. Takže poprvé, nie je tu nejaký zoznam 300 miest. Takýto zoznam neexistuje. Návrh 300 miest bol návrh spojený s 5 percentami. 5 percent v partnerských zmluvách a ďalej zoznam v platformách. Takže nie je tu 300 miest v platformách, to je iba taká predstava. Ja navrhnem, aby sme vypustili zoznam v partnerských zmluvách a následne vypustiť platformy. Preto naša diskusia, kto je na zozname, je irrelevantná, pretože takýto zoznam neexistuje. Druhý prvok, problém 5 Uvedomme si, že veľmi často v členských krajinách mesta, ktoré si myslia, že dostanú 5%, ale to nie je pravda. Bude tu, budú tu prostriedky bez takéhoto limitu. 5% sa týka iba špeciálnych programov kde ich navrhneme ako funkčné mestské oblasti, čiže nie sú tu limity pre mesta. Limity sa týkajú tzv. mestských oblastí a podpory miest a ich okolia. Čiže nie len mesto, ale aj okolie. A to bude predmetom diskusie, ale by som obmedz, o, objasnil túto situáciu a hovoril som o tematickej koncentrácii. To sa týka druhej strany tematická koncentrácia je horizontálna, čiže je to odlišný prvok. Prepačte, ale mal som pocit, že by to malo byť jasné, pretože toto stále prebieha ako diskusia, kto je na zozname, ale nikto tam nie je, lebo je to len návrh. Pán Lambert, nie ste na zozname, ale môžete hovoriť. Teraz som na vašom zozname. Len som čakal, aby som sa dostal k slovu, pretože tentokrát pre tých, ktorí sú prítomní, mohli sme mať komplexnú výmenu názorov a plné stanovisko výboru regionov. Čiže zopakujem, čo sme počuli až doteraz. Prvá pripomienka. Výbor regionov roky a roky mal špeciálne stanovisko k objasneniu miest, regiónov a ich postavenia v celej architektúre v kohezii. A počas tohto obdobia sme sa veci vyjasnili v oblasti subsidiarity, princípu partnerstva, mm, zjednodušenie a tak ďalej. A pred niekoľkými rokmi Výbor regiónov začal s auditom toho, čo bude v tejto agende a v, teraz v agende 2020. Keď sa pozriete k poslednej správe k stratégie 2020, tak eh, žiaľ vidíme, že mnohé krajiny nebrali, nevzali do úvahy ich eh, názory ich regionálnych a miestnych orgánov ako spravodajcu ma to vedie k stanovisku, že by som vedoval špeciálnu pozornosť tomu alebo tým bodom, ktoré sú spojené s princípom partnerstva a týchto nástrojov. Som presvedčený, že nie sú dostatočne silné v, názor, v návrhu komisie. My sa to snažíme zmeniť. Mali by sme mať odlišný prístup v tom zmysle, že by sa to malo otočiť vybudovať z dola a ak štát nesúhlasí s výsledkom, tak môžu diskutovať, ale v princípe sa v tomto mm, prístupe preberá opačný princíp z hora nadol. Druhá vec. Mm, nie každý štát bude postupovať takýmto spôsobom a existuje mm, územný pakt alebo územná zmluva, môžete to nazvať akokoľvek, ale je to vlastne mm, úplný začiatok. Kto sú hlavní partnery, kto sú mesta, mestské oblasti, ako budeme pracovať. Sú to nejaké centrálne orgány a potom sa stretnú s predstaviteľmi regiónov, aby sa vypracoval návrh takéhoto partnerstva. S národnými parlamentami sa stretnú a potom to bude hotové, alebo povieme, ktoré orgány v ktorých krajinách sú tu dotknuté a Jan to povedal presne. Každá krajina je odlišná, čiže musíme akceptovať odlišnosti odlišné štruktúry. Berieme do úvahy vaše návrhy, ale myslíme si, že v neskôrších rokovaniach rada by sa mohla pokúsiť to ešte viacej oslabiť. A už čoskoro budeme hovoriť s pánom De Brandem, s e, vašimi kolegami výboru regionov, s pánom Hánom na, z DG Regio Čiže musíme posilniť túto časť a to môže byť zásadné v čase krízy. By sa mohlo stať, že tu budú také veľké škrty v štátnych financiách vo väčšine štátov, že tendencia, aby sa kohezné peniaze dostali na národnú úrovneň, všetko toto rastie každým dňom. Druhá vec, Toto no nie je len dodatočná kohezná politika, je tu list deviatich krajín, ktoré napísali, že v poriadku oni rešpektujú koheznú filozofiu pre chudobné regióny, ale zabúdajú, že súčasná kohezná politika spadá do rámca budúcej orientácie cieľov EU 2020. Na toto sa zabudlo, tomto liste. Nie, je tu finančný nástroj vytvorený pre EU 2020. Čiže modernizovaná kohézia je nositeľom tradičnej a novej kohézie. ale týka sa to aj cieľov EU 2020, čiže všetky tieto vlákové lode, to je v poriadku, ale žiadne peniaze za tým nie sú. Mali by sme sa venovať aj tomuto aspektu. Je to dôležité v diskusiách aj v parlamente a aj neskôr v súvislosti s radou, pretože rada musí posunúť dopredu EU 2020. To je dobrá myšlienka, ale uvidíme neskôr. A teraz nemôžu povedať, že Eh, teraz eh, my eh, dávame ruky preč v integrovanom rozpočte a v kohezii v nasledujúcom desaťročí. Takže len niekoľko myšlienok, ale dostávame sa k princípu, nielen k návrhom. Sme radi, že ste tu dnes, pretože teraz Konstanca, my, spravodajcovia, z viacerých výborov môžeme v tejto etape predložiť návrhy. Už sme pripravili niektoré z našich stanovisk v súvislosti s principiál a hlavnými bodmi, ktoré sú v našom dokumente. Máme 11 bodov tu. Máme naše návrhy, hlavne na tejto úrovni. V našich diskusiách sme ešte nehovorili o podrobnostiach a technických e, detailoch. To, budeme, to urobíme neskôr ale mali by sme sa venovať základným bodom výboru regionov a to by malo viesť aby, k tomu, aby v apríli sme mali návrh správy a diskusiu koncom mája. Podrobnosti až neskôr. Momentálne to vyzerá takto. Jan, vaše, vaše myšlienky ohľadom miest, tak ako to podala Konstanca, možno, že to bude prelom Potrebujeme takéto prelomy, pretože sme nepochopili, čo to znamená mať inú platformu a ako to napríklad robiť v mojej krajine. Neviem, ako sa to bude realizovať v Luxemburgu. Zabudnime na to, je to zodpovednosť, ktorá zastrešuje mm, celú túto oblasť. Euromesta, toto je matica pre takú širšiu politiku veľkých miest. Mm, oni dobre prispievajú k týmto veciam. V poriadku, ale ja, to nám pomôže. Pomôže to vám, pomôže to nám predkladaní návrhov. Tie predložíme už čoskoro a zlatíme ich s vami. Teda nie som na zozname, ale predsa som sa ujala slova. Prepačte, ale posledné slova Konstanza. Konstanza a potom poprosím komisiu a potom Mercedes Breso. Vy budete na záver. Ďakujem, pani predsedníčka. Nebudem dlho hovoriť. Chcem sa poďakovať za rozpravu. Podľa mňa bola veľmi podnetná a ukazuje nám, že v týchto bodoch, ktoré dnes diskutujeme, máme veľmi podobné názory. Myslím si, že to nám pomôže aj pri rozhodnutiach, ktoré nás čakajú. A pani predsednička, chcem poprosiť, aby ste vyzvali komisiu, aby sa ešte raz vyjadrila k tejto téme e, viac multifondového prístupu, pretože to naozaj, to by bola naozaj revolučná e, pomoc keby komisia tu vedela, čo si predložiť. Ďakujem. So the... Takže teraz Nikolás Martin, zástupca generálneho riaditeľa. Ďakujem, pani predsedníčka, a ďakujem za tú možnosť pohovoriť s vami o e, nariadení a tiež e, ďakujem za možnosť vypočuť si prezentáciu pani Breso k správe výboru regionov. Veľmi stručne k tým k trom kľúčovým témam. E, urbánna otázka, otázka zjednodušenia a krúžového, krížového financovania a viac e, multifondov a tiež otázka viacúrovňového riadenia E, ďalší rečníci i pani Breso o tomto hovorili. Začnem tým, e, tou urbánou dimenziou. Pán Olbricht veľmi jasne povedal, aké, aké je pozadie návrhu komisie. Veľmi jasným spôsobom vysvet, sa vysvetlilo, že tu nejde o investície do mestských oblastí. To je ďaleko za hranicu 5% a vieme, aké investície v urbánnych oblastiach sa dejú okrem podpory malých a stredných podnikov ale pozadie je také, že tu ide dať mes, mestám osobitnú úlohu v príprave programov. Snažili sme sa v návrhu komisie nájsť akýsi spúšťač a preto sme tu zapracovali osobitný návrh tých 5 ako minimum prepojené k integrovaným akciám pre udržateľný rozvoj. Čiže je to katalizátor pre kroky, ktoré zapájajú miesta, kde mesta budú mať naozaj svoje slovo pri e, rokovaniach. Taký, taký je vlastne ten kritický bod, ktorý je za týmto. Pokiaľ ide ďalej potom o zameranie sa e, na tie funkčné mestské oblasti, komisia nechce, aby to bolo niečo povinné. Nevymedzujeme možnosť, že rozsah integrovaných e, krokov pre tento rozvoj by mohol rozšíriť sa na, na funkčné e, mestské oblasti, ale nechceli by sme meniť to, čo je návrh komisie tým, že by sme povedali, že to musí byť funkčná oblasť. Chceme širší výber pre členské krajiny vychádzajúc z tej rozmanitosti, aby sme povedali, že v určitých práv prípadoch, že by to mohlo byť viac zamerané možno i dokonca v konkrétnych častiach mesta a za iných okolností, že by to mohlo byť celá mestská oblasť a v určitých prípadoch by sa to mohlo rozšíriť i na funkčné mestské oblasti. Takže nechceme, nechceli by sme sa zameriavať na jeden konkrétny spôsob e, stvárnenia alebo formulovania stratégií. Pokiaľ ide ďalej o systém plnenia, chceme integrované teritoriálne investície, nechceme hovoriť o globálnych grantoch z dôvodoch takých, že globálne granty to sú ďalšie nástroje, ktoré sme pripravili. Ide nám o množstvo nástrojov, ktoré budú mať rôzne investície v rôznych oblastiach. Globálny grant sa veľmi podobá integrálnemu teritoriálnemu investovaniu, pretože globálny grant, ten súhrn manažmentu a implementácie bude smerovať e, k sprostredkovateľskému e, orgánu. E, trošku zdráhame sa e, odovzdať všetko mestám, ktoré na to možno nemajú administratívne kapacity. A tu by bola ale flexibilita, pokiaľ ide o delegovanie, takže možnosť delegovania, dizajnu stratégie, výberu projektov, ale nie však nevyhnutne celého toho, toho E, mechanizmu kontroly, auditu a tak ďalej. U globálneho grantu musíte dať všetko. Tak vyzerá systém globálnych grantov. Preto si myslíme, že to nie je taká výhoda. A potom otázka celého zoznamu miest a tej platformy mestského rozvoja. Tu je trošku zmetok. Pokiaľ ide o zoznam miest, ktoré prispejú k 5%, našim zámerom bolo, aby to bol zoznam aspoň indikatívny zoznam miest. Vypočuli sme si množstvo e, reakcií. Sme tu otvorení, nepotrebujeme vlastne zoznam. Čo my potrebujeme je spôsob, akým členské krajiny si budú vyberať účastnícke mesta. My nechceme e, vidieť definovaný, dopred definovaný zoznam, ale skôr met- metodológiu. Nechceme definovať, kde by v ktorých konkrétnych mestách mohli tieto akcie sa udiať. Zo strany komisie sme teda otvorení smerom k úpravám textu. Druhý zoznam, na ktorý tu boli odkazy, a to je zoznam pre mestskú e, rozvojovú platformu. A prečo my si myslíme, že nejde o zdvojenie? No už preto, že je to e, zamerané na zabezpečenie toho, že tých 5 že tie integrované akcie sú vlastne úspechom, ktorý budeme maximalizovať, optimalizovať e, faktory úspechu pre mesta a prepojíme inovatívne kroky, ktoré sa budú správať priamo u komisie tými 0,5% na to vyhradenými. Tu my vlastne artikulujeme, čo má smerovať do experimentálnych inovatívnych krokov. Takže my si myslíme, že bez duplikovania je tu rozsah na veľmi dobre zacielený mechanizmus, ktorý by to mohol e, zohľadniť. Ale sme otvorní, pokiaľ ide o to, kto by mal byť v tej platforme. Hoci pôvodný návrh vychádzal z nápadu, že by to bolo efektívnejšie s obmedzeným počtom miest, vidíme, že v praxi by mohli byť ťažkosti v procese selekcie. My chceme upresnenia, ktoré umožnia všetkým mestám, kde sa, poskytuje, kde sa dosahuje 5 aby boli automaticky súčasťou platformy spoločne so všetkými mestami, kde máme inovatívne kroky. Pretože pred, potom dosiahneme to, o čo nám ide. Takže to podľa nás je niečo, čo by mohlo možné preskúmať e, za účasti spravodajcov. Ďalej potom pohovorím o, o multifonde a Rujčovom financovaní. U, u toho financovania je dôležité uvedomiť si, že komisia do svojich návrhov zapracovala možnosť podpory pre e, operácie z rôznych fondov. To je článok 55 odsek 8, kde sa hovorí, že jednotlivé operácie môžu mať podporu z rôznych fondov. Takže je tu možnosť viac fondových operácií. A to je prepojené s možnosťou viac fondových programov a je tu viac flexibility, čo môže podporiť ISF. Komisia však nevidela dôvod zvýšiť, zvýšiť krížové financovanie dokonca si myslíme, že by sa mohlo znížiť. Všimli sme si, že členské krajiny to veľmi neužívajú a je to vec dosť komplikovaná na využitie, pretože tu máte, musíte sa uchádzať o dve pravidlá pravidel, pokiaľ ide iba o jednu operáciu. Jednu operáciu budete financovať z prostriedkov eh, z Európskeho fondu e, rozvoj ale nie je to jednoduché, pretože musíte zapájať i časti iné a preto pre nás si nemyslíme, že to je najlepšia cesta. Ďalej otázka zjednodušenia. Myslím si, že môžem vás uistiť, že čo sme neurobili tými návrhmi, že my sme si život nezjednodušili. Takisto tí, ktorí si spravujú ľudské zdroje, necha, nevidia, ako to môžeme robiť pri stvrkávajúcich sa e, stavoch zamestnancov. Je tu navyše na jednej strane viac požiadaviek a na druhej nižšie zdroje. Neprejdem ešte raz cez všetky základné body. Vidíte to z brožúrky komisie ku kohežnej politike. Po, Čerkol by som však e koheziu to je základný spôsob dosahovania zjednodušenia a uvítali by sme tú podporu. E, ukazuje sa nám tu, že sú tu kľúčové technické časti vidíme, že sú tu praktické, praktické e, implikácie. Dá sa zrýchliť implementácia to je kľúčový kľúč e, k tomu, čo, čo chceme dosiahnuť. Potom otázka viac eh, úrovňového eh, riadenia, partnerské kon- kontrakty. A je, to, čo nám tu chýba, je proste, sú eh, pravidlá správania sa, a pracovný ma- materiál k spoločnému rámcu. Komisia predloží, komisia predloží podobný materiál a čo my naznačíme, je to, že podporujeme diferenciáciu spolupráca medzi jednotlivými aktérmi, e, regionálne časti sú vlastne kľúčovými hráčmi. Pritom však nebudú súčasťou partnerstva, budú ale ho manažovať. A to je niečo, čo niečo, čo sa vyjasní v materiáli. A pokiaľ ide o spôsob, akým tento kontrakt partnerský bude konštruovaný, no už, ako už bolo povedané, musí tu byť uznanie toho diverzity. Nemožno v, v, v nariadení zafixovať jednu metódu V určitých členských krajinách to bude z dola nahor, inde menej. Musí tu byť vždy element z dola, to je rozhodujúce, ale dôraz určite bude e, odlišný. A hoci teritoriálny pakt a tento nápad je, že niektorí z členských krajín to môžu prevziať a rozvinúť ten proces v určitých členských krajinách. Toto nenarazí e, na e, úrodnú pôdu, ale Pravidlá správania budú určitým hnacím motorom pre minimálne štandardy, ktoré sa majú splniť a akým tento proces má ísť. A určité krajiny tu predložia taký mechanizmus. Ale potom samozrejme tiež budeme e, očakávame, že aj výbor regionu bude sledovať, čo robia členské krajiny pri mechanizmoch riadenia. Ďakujem pekne. Thank you very much. Just let me allow for... Ďakujem. Ešte môj komentár. Ak by sme mali uh, rovnaké pravidlá pre krížové financovanie, mohli by sme ich mať viac. Problém je tu však v tom, že sa, že sa musia dodržiavať rôzne pravidlá. Ak by sme e, mohli použiť väč- pravidla z väčších fondov, mohli by sme mať väčšie použitie tohto nás- nás- nástroja. Nech sa... Grazie, grazie presidente. E, intanto... Ďakujem pani predsedníčka. Chcem poďakovať členom EP za vaše príspevky, predovšetkým spravodajcovi za pozitívne pozorovania a množstvo návrhov. Boli tu mnohé pozorovania, nebudem hovoriť alebo odpovedať na všetky z nich. V každom prípade naši spravodajcovia k špecifickým fondom už e, inokedy hovorili o tejto tematike, napríklad tematika e, e, urbána počas kodaňského samitu Spravo, spravodajca Olbricht je tam pozvaný. Budeme môcť túto otázku e, hĺbky diskutovať. My si tiež myslíme, že je potrebná platforma e, miest. Je to veľké riziko, ale je pravdou, že v mestách budú partnerské kontrakty. To však znamená, že treba, ak chcete kryštalizovať treba kryštalizovať e, urbánny program. Nemyslím si, že v prvom rámcovom kádri by sme mali dopredu definovať to, čo, všetko, čo sa deje v mestách a e, odraďovať ďalšie e, mestá. rozhoduje C, aby, aby mesta participovali a nemôžeme sa uspokojiť, že niektorí zostanú bokom, budú marginalizovaní a niektoré miesta zapojíme. To je dôležitý iný vzorec, o ktorom treba rozmýšľať. Ako sa dostať do srdca tejto politiky mestskej za účasti eh, jednotlivých miestných samozpráv. Ide o podporu eh, mestského rozvoja. Ďalšia otázka, ktorá, sa, ktorá súvisí s tou prvou, to sú tie partnerské zmluvy. Ako možno k ním pristupovať? Odhadujeme, že vo všetkých e, krajinách, predovšetkým e, e, v krajinách s regionálnou federálnou štruktúrou, štáty by mali byť mali by, mali by sme im pomôcť mali by byť vyzvané, aby od začiatku procesov sa podielali na definovaní e, koncepcií e, týchto zmluv. Pretože reálnymi e, manaž, manažermi týchto politík, gestormi budú regióny a preto by sa mali aj zúčastňovať na organizácii takisto mesta, na spúšťaní mestskej politiky. Odhadujeme, že e, regióny by mali byť spolusignatármi týchto partnerských zmluv. Nemala by to byť určite povinnosť, ale mohla by to byť taká e, silná, dôrazná výzva. Tu rátame s Európskym parlamentom, aby takýto prístup e, obhajoval. Takisto E, čím viac budú mesta a regióny zdieľať tieto kroky, tým viac e, to bude určite, určitá, e, určitá cestovná mapa. Tá cesta smerom hore by sa mala pre, premene, meniť na tento európsky prístup. Sú tu rizika, vieme, vieme, že tu máme v konečnom dôsledku tú stratégiu z hora dole alebo z dola nahor je, tieto nes, nesú, od, vzájomne nie sú závislé. Ide o tých spolusignatárov, to je dôležité, ak budú spolu e, signatármi, tak od podpísania tých zmluv budú sa môcť zúčastňovať na definovaní kontraktov, ďalej e, ciele Európy 2020, množstvo požiadaviek, ktoré sa tu e, vyš, e, vyslovujú. Spustenie urbánnej politiky, ďalej investície teritoriálne, Ďalej, tematická koncentrácia e, u dôležitých tém. Takže naozaj sú tu, je tu množstvo, množstvo cieľov. Je dôležité, aby tu, bola teritoriálna, aby tu bolo teritoriálne programovanie a aby sa e, zohľadňovali požiadavky tých teritórií, tých e, oblastí. Ale je dôležité, aby si tie jednotlivé územné celky privlastnili e, e, tento rozvoj, aby na ňom participovali. To je podľa mňa kľúčové. Ďalej, viackrát e, sa tu, ozne, o, o, sa tu objavila poznámka, že budú asi rozdiele e, E, súvisí to e, e, so štruktúrou rozpočtov štátov. Pokiaľ ide o makroregionálne stratégie, tento bod, myslím, podčiarkol pán Olbricht. Veľmi sa nám páči makroregionálna stratégia. Je to vášnivá nadšenecká práca. To nám umožňuje posilniť túto teritoriálnu kohéziu. A myslím si, že Európska komisia má e, prísť s odpovedou na to, ako kohezná politika by sa dala využiť na makroregionálnu stratégiu, uľahčujúc využitie teda nadnárodné fondov. Prečo teda e, sme pracovali vlastne na tejto makroregionálnej stratégii? Predsa tu sleduje, sledujeme nejaký cieľ. A myslím si, že táto téma by mala byť e, braná vážne. Pokiaľ ide o zjednodušenie, pokiaľ ide o tú elektronickú kohéziu, to je dôležitá súčasť. Nuž, tu máme obrovský potenciál. V každom prípade zjednodušenie alebo jednoduchosť by sa malo o, o, o, opierať o informatiku. Nemôžeme tu utekať proti múru. Všetci vieme, že keď sa robí niečo elektronicky informatikou, často narážame na tú stenu tých automatizovaných e, odpovedí a to nie sú odpovede, ktoré sme, e, na otázky, ktoré sme kládli. Takže buďme jasní, téma simplifikácie áno, zjednodušenie, ale zjednodušenie to nie je len zjednodušenie pre Európsku komisiu. Je tu naozaj určitá homogenizácia politik. A sú tu určite e, rastúce rozdiely v Európe a subsidiarita, skutočná subsidiarita, to je tá, ktorá umožňuje zdieľať ciele a, a politiky a súčasne e, e, zohľadňovať realitu v teréne. Jednoducho zdieľanie európskeho projektu na rôznych úrovniach teritorialiate. Nehovorím to teraz o politike, e, o pakte e, politik, politík. Každý, myslím si, že, že predpoklady sú e, veľmi zložité nerozumieme už tomu, aký je spoločný cieľ, spoločná komunitárna stratégia Európy. Subsidiarita, teda spoločná stratégia, ale flexibilita pri aplikácii. To je subsidiarita. Hovoríme to opakovane, pretože ak tak nebudeme postupovať, tak sa nám nepodarí e, transponovať európske ciele na jednotlivých teritoriálnych úrovniach našim občanom predovšetkým. tá e, multigovernance, multijadenie, ktoré zdieľame, musí byť e, realizované veľmi konkrétne. Čo to presne znamená, že to nám e, ukazuje, že treba pracovať na úlohe, ktorú má zohrávať každý z nás v rámci e, komunitárnej stratégie. A to vysvetlím veľmi často. Máme spoločné postupy a strácame ale e, z, dohľa, z pohľadu e, spoločné ciele. Myslím si, že treba hovoriť o zjednodušení s cieľom ukázať spoločný cieľ nejde len o demonstrovanie spoločných procedúr, ale aj dosahovanie spoločných cieľov. To sú dve rozdielne veci. Po v týchto poznámkach sa snad len poďakujem za e, e, pozornosť. Nemôžem samozrejme zodpovedať všetky postrehy, ktoré sa tu objavili, ale myslím si, že je o čom diskutovať, možno ešte diskutovať. Určite bude ešte veľa možností diskutovať o tomto všetkom a teraz vám ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som už týmto ukončila týmto e, našu tento bod programu a prešla by som k ďalšiemu programu. Tu je trošku iný uh, harmonogram v porovnaní s tým ostatným naredením, pretože výbor pre zamestnanosť uh, chcel mať toto svoje naredenie skôr, než naše všeobecné naredenie. Teraz sa dívam na to, ako je pre, to prepojenie medzi týmto nariadením a všeobecným nariadením je absolútne dôležité. Takže Maria, prosím ťa, pokús sa stručne, ale samozrejme, že máš všetok čas, ktorý potrebuješ. Lebo máme časový skos, hovorí predsedajúca. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa teda pokúsim byť stručná, ako ste vám požiadali. Nebudem teda opakovať e, tie body, ktoré boli už spomenuté, ktoré sa týkajú všetkých fondov kde prakticky máme rovnaké obavy z hľadiska toho, akým spôsobom budú regulované alebo sú regulované. Ja sa teda budem venovať otázke, e, ktorá bola nastolená pred troma e, týždňami a to je nová, nové možnosti Európskeho sociálneho fondu, ktorý navrhla komisia, to je 200, 200 2 miliardy 250 miliónov E, v rozpočte. E, myslím, si, že to som spomenula už aj predtým a myslím, neviem, či to nie je trošku um, priveľa. Čiže mali by sme sa snažiť um, zabezpečiť solidaritu a sociálnu súdržnosť, pretože toto sú prakticky dve, dva hlavné princípy regionálnej politiky vo všeobecnosti. Takže ja si myslím, že my musíme predovšetkým e, zabezpečiť to, aby celá táto otázka sa nám nejako si nevymkla z rúk. E, neviem, či by sme nemali volať po nejakom novom nástroji v rámci fondu prispôsobenie sa globalizácii, alebo možno by toto by bolo možno preskúmať ako možnosť, či by komisia mohla to preskúpať, preskúmať. Takisto hovoríte o znižených percentách na tematickú koncentráciu. Ja si myslím, že tých 60, 70, 80 by malo byť radšej 30, e, 40, e, teda polovica z toho. E, mali by sme potom mať lepšie výsledky z maximálnych investícií toto by nemalo mať vplyv potom, e, nemalo mať vplyv na 20 ktoré sú matematickým cieľom pre boj proti chudobe a sociálnu e, inklúziu. A potom by som ešte chcela povedať to, čo sme hovorili v partnerickom kontrakte, to je účasť sociálnych partnerov. Súhlasím s komisiou, že musíme financovať e, to, aby sociálni aktéry mali lepšie možnosti a boli schopnejší a aby sme teda mali z týchto programov väčšie úspechy. Ja súhlasím s pánom Obrechtom, že na takéto veci potrebuje mať jasné kritéria pre takéto partnerské zmluvy. To musí byť kritéria, ktoré budú tvoriť akýsi formát. Chcela by som ešte poukázať na nejaké priority, ktoré sa týkajú tzv. prechodných regiónov. Jedna otázka je financovania. Tá sa, to je obmedzené na najmenej rozvinuté regióny. Myslím si, že je dôležité, aby tieto najmenej rozvinuté regióny, najmä tie prechodné z nich, by mali teda dosahovať pokrok e, na oboch týchto frontoch Hovorím teda konkrétne o dostupnosti opatrení, ktoré sa dajú financovať. Myslím si, že aj o tom komisia hovorila. Takže toto sú asi základné požiadavky, ktoré by som mala ja pani predsedajúca v otázke sociálneho fondu a budem rada, keď mi na to zodpoviete. No, pána, pani Lukačevská tu nie je, pani Vanesku tu nie je, Elizabeth Šnuter, chceli by ste sa ujať slova? ich kann ganz kurz ähm, mal No, ja môžem povedať niekým stručne veľmi také podstatné veci. My sme v podstate mali s pani spravodajkuňou veľmi dobrú spoluprácu už dlhší čas. Ja pochádzam, ja som tieňová spravodajkynia z, zo sociálneho výboru a myslím si, že mám veľmi dobrý prehľad o tomto nástroji. Myslím si, že existujú tu niektoré problémy, hlavným problémom je článok 4.3, kde sa teda ide o naredenie o koncentrácii. Myslím si, že to takto nemôže zostať, to sa musí zmeniť. Myslím si, že o tom rokovali aj s komisiou. Im je to tiež jasné, že oni musia sa koncentrovať jednak na tie tematické koncentrácie, nie investičné priority, pretože to je tá nesprávna úroveň Teraz e, je tu otázka, aký je finančný zdroj pre článok 5, tento viacúrovňové riadenie a partnerstvo. Myslím si, že to je článok 5, e, to už z e, finančného nariadenia. A tu sú určité rozdiely medzi rôznymi regiónmi, to vôbec nedáva žiaden zmysel pretože ja si myslím, že multiúrovňové e, riadenie musí mať rovnako e, fungovať vo všetkých regiónoch. Takže musí si splniť tú svoju úlohu a musí to byť jednotné pre všetky regióny. Myslím si, že to je jasné, že to sa musí zmeniť. Tam je e, malá zmena. Nuž, myslím, že toto je asi to podstatné takisto aj od tých 20 vzýšlo z sociálneho výboru. Potom, čo sa týka zjednodušenia, tam sa musíme pozrieť, čo sa dá zlepšiť. Potom došlo k dohode k predfinancovaniu a musíme tiež preskúmať, že či by sme to mohli zosúľadiť spolu so všeobecným nariadením pretože tu, tieto veci by mali byť zosúladené so všeobecným nariadením. Potom sú niektoré inovatívne nástroje v rámci ESF. K tomu mám niekoľko tých podstatných otázok, ktoré sa týkajú tých. Pre všetkým máme tých minimum 5 pre mestský rozvoj či mestské zóny. Myslím si, že to bol, to bol dobrý návrh Jana Olbrichta pretože si myslím, že je, mali, nemali by sme robiť všetky, mali by, e, Mali by sme sa teda venovať predovšetkým eh, mestskému rozvoju, pre tých, tam by sme mali tých 5%, ktoré sú v správe na objektu a to isté musíme pripraviť pre ESF. Tam máme mať tú komunálnu úroveň. A tá tiež nie je dostatočne jasne popísaná a možno by bolo dobré pre všetky nástroje tých eh, minimálne 5 eh, uplatňovať. A aby to celé bolo koherentné a musíme treba zabezpečiť tak, aby aj sa tieto mohli lepšie využívať v jednotlivých e, členských štátoch a takisto, aby aj tie spôsoby uplatňovania boli podobné alebo rovnaké vo všetkých regiónoch. Ďalej, otázka pre tých predpisov pre týchto 5 je to pre z regionálneho fondu a sa to v ESF vlastne musí tak e, odraziť, aby to mohlo pôsobiť spoločne z, e, v rámci mestského rozvoja, aby sa tam takisto používala rovnaká metóda. A musia byť teda podmienky predovšetkým rovnaké. Myslím si, že to by bolo predovšetkým základné prvky. Potom je tu čo, aj čo sa týka tých územnej kompetencie, čo spadá teda pod náš výbor. A myslím si, že takto to je asi všetko, čo som chcela k tomu doplniť. Predsedajúca, ďakujem pekne. Kornelia, teraz má slovo Jan Olbrich. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja mám len veľmi stručnú poznámku chcela by som po, nas, pokračovať tomu, čo povedala predačnička. A aj keď budeme mať dva, aký máme dva fondy a dvoch komisárov, malo by tu fungovať jedna spoločná logika v tomto systéme, lebo v jednom fonde máme tematickú koncentráciu na úrovni tém a na, v druhom fonde máme tematickú koncentráciu na úrovni programov. Myslím si, že ten kompletný konečný, konečný príjemca bude úplne sa v tom stratí. Ako chcete robiť nejaký multifondový systém, keď pre oba fondy platí rôzna logika? Ako chcete takisto uplatňovať IT, ITI, aj keď ako komisia hovorí, že IT, áno, to je v poriadku, ale je to dlhožité e, e, myslím si, že tieto si vyžadujú rôzne e, z posúdenia, rôzne kritéria, rôzne fondy a podobne. No tak veľmi stručne, prosím vás pekne, skúsme ako výbor zdôrazniť to, že je treba vytvoriť jeden jasný, zadefinovaný systém, ktorý bude platiť pre všetky fondy, lebo inak sa v tom nikto nebude vyznať.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 I would like to briefly uh, reflect. Uh, first, I, I thank you very much for coming back to the principles. Of... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj, že ste sa vrátili k otázke princípov, že by mali byť rovnaké. O to presne nám ide. A čo sa týka úrovne koncentrácie v rôznych regiónoch, by sme sa by sme boli tiež prekvap, by sme tiež rozmýšľali, že či veľmi nízka úroveň koncentrácie napokon vôbec je nejakou koncentráciou. Takže keď chceme dosiahnuť nejakú väčšiu koncentráciu, aby to boli nejaké viditeľné výsledky, že toto je z európskych peňazí, tak to musí byť e, dostatočné množstvo peňazí, ktoré sa budú sústrediť na niekoľko hlavných cieľov, tak aby sme mohli čo, sa niečo sústrediť. Keď, e, sa, keď tam sa budeme sústrediť iba 40 na tie rozvinutejšie krajiny, e, kraj, regióny, a budeme mať 4-5 priorít, tak vlastne e, to rozdrobíme na malé a potom tých 60 takisto bude na všetko ostatné. Preto sme navrhovali vyššie miery percent, aby bola vyššia miera koncentrácie z hľadiska toho, aké sú investičné priority. No, ďalej miery koncentrácie sa porovnávajú medzi týmito e, fondami od začiatku, odkedy tvoríme nariadenie, takže to je v poriadku. ERDF ehm, e má 11 e, cieľov a ESF sa sústreďuje na 4 a ciele a 18 výsličných priorít, preto si vyžaduje rôzny prístup k miere koncentrácie. Ja som si aj poznamenala, že parlament podporuje skôr myšlienku mať e, koncentráciu na úrovni členského štátu a nie na úrovni operačného programu. Ale momentálne je prakticky vždy tie operačné programy sú národné programy za ESF, takže prakticky to nie je veľký rozdiel, lebo či je to úroveň členského štátu alebo úroveň operačného programu. A čo sa týka viacúrovňového riadenia, pán Ulrich tu hovoril o tom, um, kodexe správania sa. My chceme tiež zabezpečiť, eh, aby všetci partneri boli zapojení už od príprav týchto partnerských zmluv až po konečné monitorovanie implementovania programov. Preto si myslíme, že je dôležité zabezpečiť účasť sociálnych partnerov a regionálnych orgánov tak, aby mali pocit, že to sú ich programy, že, toho, že ich vlastnia a že naozaj budú do toho zapojení. Takisto si, si poznamenala návrh na 5 ktoré by boli nabok vo všetkých nástrojoch. E, to je pre mňa taká novinka, to som si poznamenala a mohli by sme skúsiť identifikovať, akým spôsobom môžeme znížiť rozdiely medzi rôznymi úrovňami koncentrácie, ale o tomto sa takisto môžeme, sa musím porozprávať s ostatnými kolegami z DG Regio. You, you are finished? Yes, yes. Pani Soková, ste skončili? Make further comment. Yeah, exactly. Uh, we, I really uh, try to understand. Áno, ja som sa teda presne snažila pochopiť myšlienku uh, koncentrácie v rámci ESF, ale mm, môžem povedať teraz, keď už som to pochopila, že ja si myslím, že to je absolútne, budem proti tomu a my to, sme si to takto nepredstavovali, pretože to nemá žiaden zmysel, pretože to má byť na úrovni investičných priorit. Je to, napríklad máme príklad. Máme napríklad e, boj proti chudobe a sociálna inklúzia. To je jeden tematický cieľ, neviem, či je to 8 alebo 9 potom je ďal, pod to spada 7 investičných priorit. Keby ste tie peniaze z ESF a sústredili ich na tento tematický cieľ číslo 8, tak to bude úžasný, krásny program boja proti chudobe a za sociálnu inklúziu. Ale na čo potom chcete robiť tie investičné priory, priority, keď a keď takýto program obmedzíte na rôzne terén a na rôzne témy, to, takže ja si myslím, že v KRD je to správne, kde sa sústreďujú peniaze na tri tematické ciele. Tiež musí byť jasné, aké to budú ciele, pretože ten, ten štvrtý je na administratívu, budovanie kapacít e, a tak ďalej. A to bude prebiehať len v niektorých členských štátoch, lebo niektoré členské štáty už majú dobrú, dobré kapacity administratívne, ale niektoré e, nemali, pretože mali prechodné obdobie v minulosti a potrebujú peniaze ešte aj na takéto základné veci. Preto, podobne ako v ERDF, je myšlienka, aby sme sa sústredili na tri tematické veci, osmičku, deviatku a desiatku pričom máte 20 eh, z vyhradených na boj proti chudobe a dopracujete sa k úplne rovnakej koncentrácii, ako máte v ERDF a dáva to zároveň regiónu flexibilitu o tom, ako majú dosiahnuť tie tematické ciele. A práve toto je pre nás dôležité. Jednoducho regióny potrebujú tú flexibilitu z hľadiska toho, ako chcú dosiahnuť tento tematický cieľ. My im nemôžeme povedať, že môžeš to robiť len takto. Jediným spôsobom je tento. A potom ide o to, tak ako povedal Jan, aby sme zároveň mali rovnakú logiku uplatňovanú tak v ERDF, ako aj v ESF. Inak e, si myslím, že tento parlament nemôže prísť za voličom toto vysvetľovať, lebo to nikto nepochopí, prečo sme takto pristupovali rôzne. Ďakujem, teraz mám Mori, Mariu, alebo predtým, než dám Marii slovo, ešte niekto sa hlási o slovo? Nie, takže dobre, Maria. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcela pripraviť eh, veľmi dobrú správu. Zapísala som si všetky vaše obavy, ktoré ak budú 4.5, takisto k článku 5 4.3 teda a 4 a článku 5 a že nám všetkým ide o to, aby bola konzistentnosť a logika, rovnaká logika vo všetkých fondoch. E, keď musíme sa pozrieť na to, tiež aj na účel fondov, tiež nie je na, určený na financovanie po, po troške čohokoľvek, ale musíme sa sústrediť na dôležité veci v rámci krízy. Predsedajúca Pravdepodobne 8. apríla už budeme mať návrh správy aj s e, navrhnutými podmienujúcimi návrhmi. Potom niekedy v máji by sme to mohli e, prediskutovať a hlasovať by sme možno, že v výbore regi mohli hlasovať tak nejako koncom mája, e, ale my sme prakticky celkom dobre s časom z hľadiska iných regulačných nástrojov, takže ja vidím, Lambert, že sa hlasí, že ale chcela by som upozorniť kolegov, ktorí majú na starosti všeobecné nariadenie, aby sa snažili ste hľadať e, tú konzistentnosť, teda, aby to bolo rovnaké. E, Lambert, no, hovorí sa, že nikdy netrestá aj posla. No, e, oni sa ocitajú momentálne v krízovej situácii spravodajcovia, za to nemôžu, ale aj v tom, čo ste práve povedali, je tam dosť veľa pravdy, že a ja keď si to predstavím, je dosť nemožné. Dobre, jedna vec je hlasovanie vo výbore, to je v poriadku, ale ale keď pôjdete na plenárku, a to bolo kedy oznámené, minulý týždeň v Štrasburgu na e, e, kontaktnej skupine pre viacročný finančný námec, tak e, skúsme porozmýšľať, ako by sme tie jednotlivé rôz, podstatné časti na seba napojili. Už sme sa stretli s, so spravodajcom a komunikujeme s ním, ale viete, ja neviem, e, ako teraz tých, ktorí už e, sú veľmi vpred, ako potom sa budú vrácať späť, keď v iných výboroch sa niečo e, udeje predsedajúca. No, že ja niečo môžem zablokovať, niečo zablokovať nemôžem o týchto veciach my sme už diskutovali, keď pokiaľ len Jan ešte chcel by e, otázka na objasnenie je, pretože nám bolo povedané, že my ako spravodajcovia máme pripraviť návrh bez pozvonujúcich návrhov. Na, na, ten návrh obsahuje len vysvetlivky, vysvetlenia, takže toto musí byť jasné, pretože ak máme pripraviť správu aj s pozmenujúcimi návrhmi, to môžeme ale to je potom nie to isté ako len návrh, návrh správy predsedajúca. My o tejto veci teraz nediskutujeme, teraz sa konkrétne sústredíme na jednu vec a to je vec, ktorá spadá nie pod správu nášho výboru, ale správu gečného výboru a musíme sa, či sa prispôsobíme ich časovému harmonogramu. A je tu mnoho otázok, ktoré mm, budú, budú musieť byť e, v súlade s tým, čo bude parlament navrhovať pre všeobecné nariadenie. To isté bude musieť platiť pre sociálny fond. Takže pravdepodobne budeme musieť postupne postupovať, len budeme musieť byť pripravení pre prípad, kedy budeme, to bude potrebné ale budeme o tomto diskutovať aj na schôdzi koordinátorov, preto by som to chcela na teraz už uzavrieť. A ešte Konstanc. Ja som ešte mala, chcela som ešte jednu poznámku k tomu časovému harmonogramu. Dohli sme sa už spoločne, že to bude korešpondovať aj e, ostatnými výbormi, že aby sme teda nehlasovali e, o jednom naredení jedného fondu, ešte pred hlasovaním o všeobecnom nariadení? Lebo to naredenie, všeobecné nariadenie, alebo aby som to povedala, teda keď, e, keď sa bude meniť niečo v jednom samostatnom fonde ešte predtým, než sa schváli všeobecný a ešte osobitne ide o výbor EMPL pre zamestnanie a ten komplikovaný článok 50 tak ja to nevidím, neviem, že či to je takto celkom v poriadku, predsednička. Preto o tom diskutujeme, my si to uvedomujeme. Ehm, ja viem, že sú tu aj iné ambície, ehm, ktoré by mohli vieť k tomu, že e, všeobecné riadenie potom bude také, že ovplyvní ostatné fondy a budeme sa musieť potom k tomu vrátiť. E, takže ja si myslím, že tu musí byť určitá e, miera toho, že musíme vziať do úvahy, že nás čakajú ešte ťažké rokovania a keď to niekto nechce rešpektovať, asi z toho budú konzekvencie. Zrejme sa asi naozaj dnes nedá toho viac urobiť, ale budeme ďalej diskutovať. Predsedajúca, tak prejdeme k ďalšej správe. Lebo sú tu tri správy a a ďalší kolegovia zatiaľ nedošli E, neviem, či sú tu asistenti alebo politickí e, poradcovia Oldřicha Vlasák a Nuna Tejkšeru, že kde máte svojich šéfov, či prídu alebo ako, pretože v závislosti od toho potom môžeme upraviť program. Teraz by som teda prešla k bodu 6, e, to je správa Anny Mirandy, teda jej stanovisko k malým a tradičným um, rybárským podnikom a v rámci spoločnej rybárskej politiky. Nech sa ti páči. No, ďakujem, pani predsednička. Najskôr by som chcela poďakovať sekretariátu za vykonanú prácu a navrhnúť ústny pozmenujúci návrh. Tento sa týka prekladu. V francúzskej verzii textu je chyba, pretože sa urobil preklad e, lovu kvorovcov za lov mekyšov. Čiže to sa potvrdilo spolu s e, príslušnými vedeckými orgánmi. Toto je špeciálny druh e, lovu na mori. A teda treba to príslušne preložiť ako Kôrovce a Mekyšov, pretože inak táto metóda umelého chovu e, kôrovcov je extenzívna. Ďalej prezentácia e, tradičného remeselného lovu a všetko, čo súvis extenzívnym rybolovom v tom prírodnom alebo prirodzenom slova zmysle je to činnosť, ktorá je vzácná v Európe, činnosť, ktorá prispieva k e, tvorbe pracovných miest. Je to udržateľná činnosť, ktorá má sociálno-hospodársky dopad 65 pracovných miest v rybolove to predstavuje nepriame pracovné miesta, ale problém je v tom, že nemáme definíciu takéhoto druhu rybolovu, tradičného či remeselného. Doteraz definície sa venovali, uh, definície záviseli od, záviseli od veľkosti daného sektoru, to sa je už prekonané. Uh, Musíme obsiahnuť e, miestne špecifika, regionálne špecifika, sociálne, ekologické aspekty a tiež metódy udržateľného rybolovu metóda rybolovu e, alebo lovu kvorovcov je extenzívna. Ide o hm, tzv. malý rybolov ktorý je najudržateľnejší e, z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho pohľadu. Týka sa to sociálneho ekonomického rozvoja pobrežných komunít a tento typ rybolovu má tiež kultúrny rozmer v kontinentoch, ktoré sú okrajové, teda v oblastiach, ktoré sú okrajové, a územná rôznorodosť sa odzrkadľuje aj práve v takýchto činnostiach alebo pracovných e, profesiách. To je komunitárna kompetencia v rámci e, smernice o vode. Napríklad e, keď došlo k ropnej škvrne, ktorá sa objavila na pobreží Bretonska, tak tie, tieto druhy činnosti tým boli ovplyvnené a dotkli sa naozaj remeselného rybolovu v našej krajine. Malo to vplyv na pobrežie a vplyv na pobrežné projekty. Ak chceme skutočne definovať drobný rýbolov z pohľadu reformy, takisto aj z pohľadu, z pohľadu tej rovnice sociálneho a ekonomického rozmeru, tak e, tu sú štatistiky v oblasti kohézie a preto navrhujeme v našom stanovisku aby sociálno-ekonomické a vedecké údaje, environmentálne údaje boli vnímané trošku detailnejšie. Samozrejme, konštatujeme v tejto krízovej situácie, situácii potrebu reformy finančných nástrojov a politiky kohézie a situácia drobného rybolovu je v niektorých pobrežných komunitách veľmi závislá od eh, rybolovu. Táto situácia je prekérna sociálne, ekonomicky nemôžeme povedať, že rybár, ktorý rybár by sa mal stať e, obchodníkom, to je proste odlišný kontext e, v jednotlivých e, oblastiach v Európe. Niekedy diverzifikácia nie je možná a spôsob riadenia týchto oblastí si vyžaduje um, to, že musíme brať do úvahy aj e, remeselný rybolov. Musí to byť dlhodobá, viacročná stratégia, plán, plán spoluriadenia, ale aj e, plán miestneho rozvoja, o tom som hovorila predtým. A žiadame z tohto dôvodu v našom stanovisku, je to také malé stanovisko v tom zmysle, že sa tu musí načrtnúť politická orientácia udržateľnejšieho rybolovu vzhľadom na budúci fond európskeho rybolovu, kde sa musí nájsť miesto aj pre remeselný rybolov. Musia sa vytvoriť aj mm, špecifické programy pomoci drobnému rybolovu, ktoré budú určené pobrežným komunitám, ktoré závisia na rybolove, aby sme vyslali stimul smerom k udržateľnejšiemu rybolovu, pretože má dopad na hospodársky a sociálny rozmer a tiež e, musíme vyslať politické posolstvo v tom zmysle, že podporujeme tento typ rybolovu, ktorý je udržateľný aj z pohľadu koézie a rada si vypočujem komentáre kolegov, aby sme rozšírili a prípadne podporili časti našej správy. Ďakujem. Mene GUE. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ako spravodajca, ako tenový spravodajca, by som chcel nás poďakovať našej kolegyne za tento návrh stanoviska a za návrh, ktorý predložila. Dve pripomienky, veľmi stručne. Najskôr Európska únia má viacero typov rybolovu, každý má svoju špecifickú funkciu a preto podľa mňa je dôležité nedávať do protikladu malý tradičný rybolov a priemyselný rybolov. Preto musíme dbať na doplnkovosť e, týchto činností v každom regióne, tak to povedala naša kolegyňa. E, taktiež remeselný rybolov má význam pre podbrežné komunity a musíme venovať zvláštnu pozornosť práve tomuto rybolovu vo vzdialených okrajových regiónoch Európy. Predložím posmenujúce návrhy v tomto zmysle a ďakujem. Ďakujem pekne. Čiže iba mm, pána Pongu tu máme. Myslím, že tu nie je žiadny ďalší tieňový spravodajcu, čiže chce sa ešte niekto vyjadriť. Ďakujem pekne za váš návrh. Jediná pripomienka z mojej strany sa týka možnosti alebo teda politiky rybolovu, hlavne v kategórii udržateľnej politiky, taktiež aj pre väčšie plavidlá a tie drobné činnosti. Čiže týka sa to možnosti využívania RDF, to by sa malo rozšíriť aby sme vytvorili na pobrežných oblastiach podmienky pre tieto malé a stredné podniky v oblasti rybolovu a tiež vytvoriť priestor nielen pre príjmy e, v rybolove, ale venovať sa aj ostatným veciam napríklad. Musíme obsiahnuť tieto činnosti ako špeciálny cieľ RDF Čiže pozitívny postoj k týmto veciam, pretože niekedy, keď, je, e, keď sú tieto veľké plavidlá, s nimi sa nedá súťažiť, nie je tam priestor, ak tu nevytvoríme špeciálnu politiku a to by sme mohli podporiť napríklad prostredníctvom EDF viac ako kedy bol predtým. Ďakujem. Pán Chrysochelos. τονίσω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μια ομάδα αλλιών που δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες, όπως είναι η παραδοσιακή η μικρή αλλή. Myslím si, že naozaj treba zohľadniť túto skupinu malých tradičných rybárov, tak ako ich poznáme v stredomorskej oblasti, ktoré zohrávajú svoju úlohu, ktorí tiež zohrávajú aj v úlohu v oblasti nových politik ochrany životného prostredia. Napríklad aktivity e, na, e, morské, ktoré by zohľadňovali ich úlohu, ktorú zohľavajú pri ochrane životného prostredia. často predtým, než ešte vedci majú možnosť veci spozorovať, už e, rybári majú možnosť majú možnosť pozorovať prítomnosť určitých ehm, živočíchov a vplyv klimatických zmien a takéto zmeny. Títo e, pobrežní rybári zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pre regióny, ktorí nemajú prístup k iným aktivitám, e, ktoré by boli odmeňované, e, ktorí však majú ťažký prístup k európskym financiám. Musia sa podrobiť veľmi striktným uh, procedúram, ktorým sa ťažko e, oboznamujú. Takže naozaj treba im zasvetiť špeciálne programy, aby sa týmto e, malým rybárom e, pomohlo, pokiaľ ide o stratégiu pre vytvorenie alebo znovu obnovenie rybných stavov. Takíto rybári by mohli napomôcť pri znovu nadobudnutí e, e, biodiverzity e, námornej. Ich prínos bol vždy pozitívny a preto i to treba zohľadniť pri nových finančných opatreniach. Ďakujem. Ďakujem pekne, vidím, že sa nikto ďalší nehlási, čiže poprosím Mirandu, ak chcete prehovoriť a potom rozhodneme o termíne pre návrhy. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem tým trom rečníkom, ktorí sa vyjadrili. A teda máme postoj taký, že chceme zapracovať všetky návrhy, nejakým spôsobom nechceme poškodiť alebo dať do protikladu remeselný a priemyselný rybolov. Situácia v oblasti kvót, v parlamente je takým príkladom. Musíme rozlíšiť e, špecifický režim, aby sme sa vyhli diskriminácii. Čiže v remeselnom rybolove je to trochu podobné. Ak nebudeme chrániť túto oblasť, tak zmizne. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz by som chcela navrhnúť termín pre pozmenujúce návrhy. 29. marec o 12. na poludnie. A tým sa dostávame k bodu číslo 7. Pán Oldřich Vlasák, je to jeho správa o atraktivite investovania v Európe. Neviem, či niekto prehovorí mene správodajcu. Ak nie, tak prejdeme k tieňovým spravodajcom. Pán Luhan ako prvý. Ďakujem pekne. My sme, e, teda atraktivita investícií v našich regiónoch e, kríza postihla investície, ale dobrou správou je, že v roku 2011 došlo k 5-percentnému zvýšeniu subjektov, ktoré sú investovať v Európe. Musíme prilákať investície a krajiny a regióny musia ponúknuť špecifické výhody miestne výhody. Tieto výhody ale nezodpovedajú potrebám hlavne v menej rozvinutých regiónov. Často sa hovorí v ekone o výhodách, o daňových výhodách, právnych a tak ďalej, ale politika kohézie v EÚ predstavuje skutočný motor zmien keďže prispieva vo veľkej miere ku konvergencii rastu v EÚ. Dalo by sa povedať, že sa investovalo už veľa do vzdelávania desiatky milión, desiatok miliónov e, obyvateľov. Financovalo sa vybudovanie dvoch tisícov kilometrov diálnic, železníc, e, vytvorili sa stovky malých a stredných podnikov, čiže toto je stimul pre podnikanie. Ale aby to všetko pokračovalo v budúcnosti, sa musí splniť jedna podmienka. Ide o infraštruktúru, ktorá bude výkonná, každý podnik, ktorý chce investovať, si urobí prepočet e, podľa existujúcej infraštruktúry. Osobne, keď som pracoval v súkromnom podniku, tak e, som mal možnosť príjmať rozhodnutia. jedno sa teda týkalo o investícii vo východnej Európe a môžem vám povedať, že toto kritérium atraktívnej infraštruktúry je naozaj kľúčové. To znamená, že je potrebné infraštruktúru modernizovať a to sa musí stať prioritou pre Európsku úniu, hlavne prostredníctvom koheznej politiky. Nestačí to ale. Nie len, že musíme modernizovať infraštruktúru, ale aj e, zdôrazniť ďalšie výhody regiónov. A tu by som e, chcel hovoriť o výskume, o inováciách, o nových technológiách. Táto, toto sa teda týka toho jadra našej správy. To je nasledovné. Regióny musia pochopiť, že sa môžu rozvíjať prostredníctvom uh, Eh, profesionálneho vzdelávania, výskumu, inovácií a nových technológií. Ale nestačí mať len peknú stratégiu, toto všetko sa musí stať realitou a sklbiť z, so situáciou v regiónoch. Je to jedna zo zásadných víziev pre Európsku úniu v nasledujúcich rokoch. A preto odborná príprava e, vysokej kvality je taká dôležitá. Musí byť sprevádzaná podporou nových technológií v regiónoch. Samozrejme, to súvisí s tým známym inteligentným rozvojom, tak ako to obsahuje alebo podporuje stratégia EU20. Tiež je potrebné stimulovať e, aplikovaný rozvoj A pre nové členské krajiny je potrebná mm, štruktúra vzdelávania. Ďalší aspekt, kde, ktorému musíme venovať pozornosť, sa týka aplikovaného výskumu. Dnes iba 2% výsledkov výskumu sa aplikujú. To znamená, že iba 2 patentov sa potom odzrkadlia v výrobe, v priemysle. To je zásadná výzva. Vo ve- v oblasti výskumu robíme veľa, podporujeme výskum, ale nedarí sa nám technológie dostať do výroby do priemyslu a následne by sa tieto mali stať motorom rozvoja. Je potrebné financovať výskum, ale to nestačí. Máme miliardy, ktoré sú vyčlenené na výskum a takmer nič sa neminulo. Uh, a v roku 2013 budeme mať nevynaložené miliardy z predošlého obdobia. Musíme teda dbať na to, aby výskum následne sa pretavil aj do konečných výrobkov, do produkcie. Zdôrazňujem to preto, lebo ak chceme mať Európsku úniu inovácií a výskumu, tak tento výskum musí byť zdrojom rastu a výroby. Členské krajiny a regióny musia svojimi cieľmi odpovedať na potreby investorov a ponúknuť im možnosť prístupného financovania, ktoré bude čitateľné a teda štrukturálne fondy sú v tomto kľúčové. Ide samozrejme o, epo- o éru hospodárskej krízy, štruktúrálnu krízu a tendencia súkromných investorov a podnikov je znižovať investície napríklad do výskumu. My v Európskej únii chceme zvýšenie týchto investícií. Dokonca sme si stanovili prach 2 či 3 pre členské krajiny, ale zdá sa, že v teréne je situácia práve opačná. Prostriedky venované na výskum sa znižujú hlavne v súkromnej sfére. Takže toľko ešte raz aspekt, ktorý musíme brať do úvahy, pretože samozrejme chceme mať inovatívnu Európu, Európu výskumu. A na záver posledná pripomienka, regióny, ktoré sú najmenej rozvinuté, musia mať Prístup k dodatočným zdrojom financovania zo strany Európskeho spoločenstva je tu potrebná vízia solidarity, kohezie. aby sa rozumne využívali prostriedky v Európskej únii aj v tejto sfére. Pokiaľ ide o súčasnú správu, tak sú tu dva problémy, ale som si istý, že pozmeniace návrhy ich vyriešia. Najskôr je tu bod číslo 4 v správe. Ide o komparatívne hospodárske výhody. Nezabúdajme, že tu sa hovorí o európskej konkurencieschopnosti a teda v tomto článku 4 to nie je celkom jasné. Ďalej, pán spravodajca hovorí o snahe niečo nastoliť, nariadiť a fiska, prepáčte, politike zdaňovania. A my teda nechceme ísť týmto smerom, musíme byť opatrní. Myslím, že správa je efektívna, pomôže komisii sklbiť túto politiku a tiež dúfam, že výskum, inovácie pomôžu európskemu hospodárstvu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pá, v mene pána Vlasaka tu máme pána Porembu. Chcela som sa spýtať, že či by nebolo dobre potom, aby ste sa vyjadrili potom až nakoniec, alebo teraz? Neviem, aký je štandardný postup. Mám to odpredáša teraz, alebo slavu pána Vlasáka. Alebo predsedajúca. Máme veľký zoznam rečníkov, nemáme prosím toľko času, koľko by sme chceli, takže prosím, buďte struční. Ja sa budem veľmi stručne snažiť odprezentovať túto správu. Chcem sa ospravedlniť za pána Vlasáka, ktorý je dnes v Štrasburgu na kongrese miestnych samozpráv v Rade Európy. Nemohol dnes byť tu s nami. A snáď v jeho mene zo pár kľúčových bodov. Nám všetkým je jasné, že kohezná politika EÚ výrazne prispieva k investíciám. A v tomto kontexte je rozhodujúce, že nie len európske inštitúcie, ale aj e, členské krajiny a iné e, lokálne celky sledujú svoje vlastné politiky. Tiež treba povedať, že pri e, podpore našich ekonomík sa máme spoliehať na tie spodniky, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu pre nás mnohých prekvapivo sú to veľké firmy, ktoré vytvárajú základnú časť ekonomiky. Preto by sme nemali ich vyňať z využitia európskych zdrojov. Mali by sme sa tiež snažiť reagovať na základné uh, polia. Na základe nedávnej štúdie Ernst a Younga 33% podnikov má obavy o európsky ekonomický rast, 30 z nich sa bojí vysokých daní a 20 z nich, percent z nich vysokej miery e, verejného zadlženia. V neposlednej miery návrh stanoviska zdôrazňuje aj význam našich miest pri podpore investícií v Európe. Príležitosti investícií sú naozaj početné, ale najväčší a, e, a e, či, najpriťažlivejšie pre investitorov sú projekty infraštruktúrálne v oblasti prímeskej toto sú teda oblasti, kde európska regionálna politika by e, mohla sa zlepšiť a, a uľahčiť prístup. Pán Vlasák je pripravený e, hľadať najlepšie e, riešenia v rámci svojho stanoviska, komunikovať s tieňovými spravodajcami, aby e, sa prediskutovali všetky podrobnosti témy. A teraz sa teším na vaše názory a poinformujem o nich pána Vlasáka. Ďakujem. John, we have a Socialist Derek Vaughan. Ďakujeme Derek Vaughan i ďalším rečníkom. Yeah, uh, uh, thank you, Chair. Uh, this, like all opinion... Ďakujem. Toto stanovisko, ako i iné, je veľmi krátke a i ja budem hovoriť krátko. Myslím si, že by sme mali využiť možnosť zdôrazniť význam koheznej politiky pre priťa- uh, uh, prilákanie investícií, zvýšenie rastu a zníženie nezamestnanosti naprieč Európskou úniou. Pokiaľ ide o podnety v správe, nuž, treba povedať, že kohezná politika môže pomôcť investíciám do infraštruktúry, lepších a zaškolených pracovníkov, sociálny rozvoj, ako tu bolo naznačené. Pokiaľ ide o túto správu, hovorí sa tu o význame veľkých podnikov vo všeobecnosti pri investíciách v EÚ. Myslím si, že by sme tiež mali spomínuť aj význam malých a stredných podnikov a, na, a sociálnych podnikov naprieč EÚ, e ktoré zohrávajú úlohu naprieč EÚ. Správa tiež zdôrazňuje význam koheznej politiky pre menej rozvinuté oblasti na to vlastne je kohezná politika. Ale nikdy by sme nemali zabúdať na skutočnosť, že štrukturálne fondy a kohezná politika pomáha i rozvinutejším oblastiam. Prosperita pre všetky regióny, pre trhy, pre tieto regióny. Na to by sme nemali zabudnúť. V správe sa tiež hovorí o určitých problémoch, pokiaľ ide o priťahovanie investícií. Hovorí sa tu o vysokých mierach zdaňovania, vysokej miere dlhu. Je tu množstvo ďalších tém. Nedostatok investícií, rastu, nezamestnanosť, nízka úroveň e, vzdelania. To všetko treba zlepšiť a využiť koheznú politiku, aby sa to zlepšilo. A to by malo byť spomenuté i v tejto správe. Posledná vec v správe to je význam mestských regiónov, o tom sme dnes hovorili. Je tu množstvo pozmeňovacích návrhov, ktoré, ako vidíte, predložíme. A tú možnosť chcem využiť i na to, aby som hovoril so spravodajcom, kým ich predložíme. Pani Husmanová tu není? A predsa len ste tu. Prosím, prosím, stručne. Ďakujem, pani predsednička. Pani Husmana tu nie je. Takže ja odprezentujem jej podnety týkajúce sa tejto správy. V prvom rade by sme chceli poblahoželať spravodajcovi za návrh stanoviska. Si... Naša pozícia skupiny ALDE pani Husmanová súhlasí s spravodajcom, že priťahovanie investícií je dôležité pre zlepšenie výkonu európskych oblastí, podporu koheznej politiky a cieľov EU 2020 príležitosti znamenajú pridanú hodnotu pre financovanie, aby každé investované euro e, viedlo k lepším investíciám v súkromnom sektore. Náš tieňový spravodajca tiež súhlasí, že príťažlivosť investícií by mala vychádzať zo stimulov v politike a mali by sa podporovať stimuly na zvýšenie konkurenčnej výhody. Technologický transfer, vytvorenie e, klastrov a obchodných inkubátorov. <laughs> To naozaj prispieje k atraktívnosti investovania v Európe. Pani Husmanova by chcela zdôrazniť, aká dôležitá je kohezná politika pre inováciu. Investícia do dopravy, E, širokopásmovej infraštruktúry, rozvoj ľudského kapitálu a tiež vytvorenie e, pri e, pozitívnejšieho obchodného prostredia. Takisto má obavy, pokiaľ ide o nedostatok podpory pre malé a stredné podniky. V tejto, tomto návrhu stanoviska domnieva sa, že kohezná politika by sa mala zameriavať hlavne na malé a stredné podniky, je tu 23 miliónov malých a stredných podnikov v Európskej únie, ktoré tvoria až 99 všetkých podnikov a zasahujú do všetkých častí súkromného sektora. Inovácie, zamestnanosť a e, prístup e, k zdrojom je obmedzený. V čase, keď nezamestnanosť e, z, e, je tu v Európskej únie sa ALDE domnieva, že by sme naďalej mali zlepšiť rámcové podmienky pre malé a stredné podniky. Toto sú hlavné body, ktoré uh, chceme predniesť za našu stranu. Elizabeth Schroeder. Elizabeth Schroeder. Zo pár poznámok. To nemyslím si, že všeobecne zníšenie daňových sadzieb by eh, eh, urobilo atraktívnejšie tie investície. Sú tu ďalšie body, napríklad otázka eh, zaškolených pracovných síl a ich dostatku, či ďalej celé prostredie vyhovuje, že keď máme dobré pracovné síly a chceme ich viazať, či máme aj atraktívne regióny, či je v nich dostatok kultúry, či sú tu atraktívne možnosti bývania. Takže nie je tu len otázka daní. Myslím si, že práve v nových krajinách podniky sú tam po, v období daňových prázdnin, ale po 5 rokoch zasa zmiznú, pretože je to zase ďalšia krajina, kde sú práve znížené dane. Myslím si, že toto pri, pri, dobrý prístup nie je. Tak to by som nepodporila správu, pretože by sme nechceli predsa sa postarať o to, aby tu existovalo také, taký turizmus e, po daňových stimuloch. Musíme prostredie zatraktívniť, musíme vytvoriť dobré e, investičné príspevky, ale musí tu byť aj určitá hodnota, aby podniky dlhšie aj zostali. A najdôležitejšia je teda investícia do ľudí, do, odborníkov. Máme naozaj veľké solárne klastre, najväčšie v celej Európe máme e, naozaj vynikajúci región a to je vlastne zastavenie vývoja, takže nemôžeme ďalej rásť, pretože sú tu není ľudia, ktorí by tu pracovali a ktorí by produkovali. A to nám vlastne ukazuje, že vývoj ide tým smerom investovať práve tam. A preto si myslím, že tá nová reforma s týmto presahujúcim e, prístupom 2020 je to správny prístup a z môjho pohľadu je to práve tá správna, to nasmerovanie správy. Takto by som ho rada vnímala. Ďakujem. Thank you very much. Sean Kelly, please. You, Madam Chair, again briefly because... Ďakujem, pani predsedajúca. Sean Kelly stručne. Samozrejme, že kohezná politika bola základným motorom konvergencie a myslím si, že moja krajina určite toho dobrým príkladom. Ďalšia vec eh, je, že regióny naozaj musia naozaj veľmi bojovať a čím budú konkurencieschopnejšie, tým keď to bude pre nich lepšie, pre celú Európu. Preto by som chcel povedať, že je treba e, podporiť myšlienku, že investovať do Európy sa oplatí ako do Európy ako takej. Súčasť e, stratégie 2020 je, že sa má zvýšiť percento e, financí na výskum a vývoj. A to je to najdôležitejšie ale keď to nepovedie naozaj k novým inovatívnym výrobkom a nepovedie to k zlepšej výrobe v Európe a k novým pracovným miestam, tak je to všetko premárnené. Je, je treb, produkuje sa množstvo nových výrobkov, ktoré sa v Európe vymyslia, ale napokon sa v Európe nevyrábajú a podobne. Toto sa všetko musí zastaviť a musíme sa snažiť podporovať nie len e, štúdium v Európe, ale aby keď tu vyštudujú, potom tu aj zostali keď sa pozriete na e, tých, ktorí sú nositeľmi Nobelovej, Nobelovej ceny zo Spojených štátov, tak sú vonkoncom nie sú Američania tak mali by sme byť, e, sa viesť e, podobným, pretože mnohí e, vedci, ktorí sú vysokí, kvalitní, a keď čím viac takýchto budeme mať, tým viacej pracovných miest tu budeme môcť zabezpečiť. Predsedajúca, ďakujem pekne teraz Jan Olbricht. Len dve poznámky. Takýto druh správy, respektíve stanovisko nášho výboru, sa môže sústrediť predovšetkým na dve veci. Ja neviem, aký bol pôvodný text správy výboru eh, ekonomického. Jedna vec bude, či tá správa bude o tom, ako prilákať investorov do Európy, ako vytvoriť dobré podmienky pre investorov prostredníctvom daní a rôznych finančných nástrojov. A druhá mož, vec je, čo tak investovať európske peniaze do Európy. Čiže k tomu prvému sa nevyjadrujem, pretože to je pole pôsobnosti výboru pre menového výboru, ale potom mňa zaujíma tá druhá otázka. Tu sa jasne hovorí, že v našom naredení, na ktorom teraz pracujeme, máme dve výnimky. Výnimku na produktívne prvky vo veľkých podnikoch, ktoré budú mať e, zákaz prístupu k ERDF. A tu text Olžicha Basaka, je presne o tom, že nesmieme zakázať veľkým podnikom, aby žiadali peniaze a tým pádom to je veľmi kontroverzné. Potom je tu druhá vec, že je takisto pre veľké eh, roz, um, regióny je zakázané, aby použili tieto peniaze na financovanie infraštruktúry, na cesty, informačné technológie a podobne. To bude zakázané. Čiže my pripravujeme jeden text a zároveň v inom texte hovoríme niečo iné. Mali by sme to mať to isté. Tak keď chceme sa zhodnúť na tom, že budeme podporovať veľké podniky, tak sa mi to napokon vráti v texte o ERDF a tam to bude musieť byť napísané presne takisto. Predsedajúca, ďakujem. Teraz Lambert, pán Nistelroj. Áno, tak ako to vlastne hovorila Jan. Myslím si, že mali by sme pripraviť nejaké inovatívne nástroje, ako napríklad špecializácia, inteligentná špecializácia. pripraviť, e, aby sa teda ERDF inteligentne špecializoval na to, akým spôsobom zabezpečiť e, vyššiu účasť e, dobre vzdelaných ľudí v budúcnosti predovšetkým, aby sa sústredil na vedu a výskum a aby sme to, tie prostriedky nerozrobili všeli kde inde. Čiže aby sme nedošlo k tomu, že teraz firmy si budú vyberať, že no ja tam idem do toho alebo do toho, lebo tam sú lepšie a horšie podmienky. Ďalej, keď chceme využiť naše peniaze naozaj iným a zlo, rozumným spôsobom, znamená, že to niekedy tiež o sebou nesie určité riziko. To by sa možno že tiež mohlo spomenúť v texte. V zásade si myslím, že je to dobrý návrh stanoviska, ale infokomunikačné technológie dávajú vynikajúcu možnosť pre regióny um, ktoré sú teda vzdialenejšie od centier. Preto je určite aj dobré pre malé stredné podniky, pretože mnoho mladých ľudí chce sa dostať do tohto biznisu a majú záujem rôzne e, funkcionality alebo rozvoj rôznych nových funkcionalít v rámci infokomunikačných technológiách a predpokladá sa, že 40 e, jobov bude nejakým spôsobom súvisieť s internetom. Takže budeme na tom spolupracovať aj s Janom predsedajúca. Ďakujem. Poslednou rečničkou je pani Kráca. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem kolegom, ktorí sa zabrali týmto stanoviskom k správe, ku ktorej som spravodajkyňou za EKON, teda aký bol cieľ tejto správy, ktorá sa týka potreby udržateľného rozpoja v Európe. O tejto téme sme hovorili viackrát v viacerých správach a výbor EKON sa ňou zaoberal ako aj váš výbor, ale cieľom tejto správy je pripomenúť, že Európa je číslom jedna, pokiaľ ide o cieľ investícií vo svete, ale je ohrozená novými e, mocnosťami, ktoré sú cieľom takýchto investícií. Toto sú ekonomiky, ktoré môžu investovať e, u nich doma, ktorí, ktoré nechcú e, vyvážať svoje investície. Čiže za takýchto náročných okolností v finančnej a inštitucionálnej kríze si a vzhľadom na slabú úroveň rastu v Európe sa môžeme zamyslieť nad tým, ako čeliť konkurencii ostatných krajín. Musíme čeliť problémom, odstraniť slabé miesta a zachovať toto, túto pozíciu číslo 1 v oblasti medzinárodného investovania čo je ohrozené našimi slabými miestami a vonkajšou konkurenciou. Keď sa hovorí o Európe, ktorá je jedinečnou destináciou, tak je to vlastne celok, ktorý je ohrozený konkurenciou krajín a regiónov. Priťažlivosť všetkých regiónov nie je rovnaká, čiže regionálna kohezia je tu dôležitá a náš výbor musí tento prvok dať do popredia. Ukázať, ako príťažlivosť v oblasti investícií by sa mohla rozložiť na celú Európsku úniu. Otázka, ktorá sa týkala atraktívnych regiónov, kolegovia o tom už hovorili, teda čo treba dať do popredia. fondy, rozličné nástroje, Európsku investičnú banku, ale myslím si, že je dôležité pochopiť, že naša infraštruktúra, teraz nehovorím len o cestách, prístavoch, ale o celej infraštruktúre, ktorá je zásadná preto, aby sme zachovali staré investície a prilákali nové. Hovorím o mm, Európe a celej infraštruktúre vrátanie sociálnej, taktiež podmienky pre zahraničných investorov, pre zamestnancov zo zahraničia. Toto všetko je dôležité. A keď e, inovatívny podnik e, niekam príde, tak nie je vždy e, jednoduché nájsť špeciálnych alebo teda zamestnancov, ktorých potrebuje. Mobilita zamestnancov, ďalší dôležitý aspekt. Pán Lohan hovoril o výskume. Výskum využívajú potom všetky podniky v regióne. Výskum je pre mňa zásadný, pretože európsky výskum vždy prichádza z vrchu pyramídy. Musíme sa zamerať tiež na to, ako um, dosiahnuť výskum aj na lokálnej úrovni, ktorý viacej zodpovedá potrebám trhu. Je dôležité, aby aj miestne podniky mohli využívať výsledky tohto výskumu. Transeurópske siete sú predanou hodnotou k práci každého podniku. Je to prepojenie medzi najchudobnejšími a najbohatšími regiónmi, medzi izolovanými regiónmi. Je to veľmi dôležitá výhoda pre niektoré regióny. Čiže toto sú tie základné témy, ktorým som sa chcela venovať, spojené s prácou môjho výboru. K stanovisku vášho kolegu som veľmi rada, že sa venoval témam, ktoré sú dôležité aj pre nás a v odseku 2 hovorí, že by sa nemala zdôrazňovať veľkosť podniku, ale jedinečné kritérium a tým je kvalita a udržateľnosť. Možno, že to nie je veľmi šťastne vybraný e, termín, musíme investovať do regiónov a teda kvalita a udržateľnosť všetkých investícií, či už sú veľké alebo malé, je dôležitá. Nemôžeme rozlišovať veľké a malé podniky a ako hovorím v správe, pre európsku kohéziu, pre zdravšie konkurenčné prostredie musíme vytvoriť konvergenciu našej politiky v sociálnej a ekonomickej oblasti. Nemusím vám to tu hovoriť vo výbore regi. Nejde o jedinečnú politiku, ale o politiku diverzifikovanú, ktorá bude pridanou hodnotou pre Európu Ďalšia dôležitá vec, musíme mať koordinovanejšiu politiku, aby sme zdôraznili výhody rozličných regiónov. Ja veľa cestujem, aj mimo Európy mám kontakty s investičnými fondami a viem, ako oni vnímajú Európu. Pre nich je dôležité, aby eurozóna bola stabilná, a aby sa úzko spolupracovalo medzi eurozónou a krajinami mimo eurozóny, pretože oni chcú investovať do daného regiónu a preto to musí byť prvok v rámci jedného celku. Náš ľudský potenciál je tiež dôležitý, preto dôležitosť výskumu a vývoja. Investori to vnímajú ako veľkú výhodu, teda kvalitu našich ľudských zdrojov. A čo je tiež veľmi dôležité, je e, organizovať vlastne e, reklamu pre Európsku úniu. Spoločný trh, vnútorný trh má pridanú hodnotu a má veľký, veľký význam pre jednotlivé regióny. Takže treba organizovať určitú formu propagandy pre tieto výdoby, výdobytky. Investori ne, nesmú e, oddelenie myslieť len na tú či krajinu, treba vnímať krajiny e, v rámci ako mozaiku, ako, ako súčasť spoločného trhu. Je to čosi výnimočné, máme, máme tu nástroje, ktoré sme vy, vyvinuli a tie majú pridanú hodnotu pre celý región. je to čosi významnejšie alebo rovnako významné navonok Európy, nielen v jej vnútri. Ďakujem. Takže teraz veľmi krátko zastupcovi správodajcu. Ďakujem za všetky uh, uh, komentáre, je to veľmi dôležité stanovisko a verím, že pán Vlasák nájde dobré závery, aby našiel dobrý, dobrý záver ktorý potom určite predloží výboru. Ďakujeme. Jediná vec je rozhodnutie o e, lehote podania pozmeňujúcich návrhov 12, o 12. 29. marca. Teraz, kolegovia, tu máme ešte jeden bod, ktorý sme nediskutovali a to je bod 5, to je náš názor na spoločnú rybolovnú politiku. Spravedajcom je pán Tekšejra, ale dnes na to už nemáme správ e, čas, takže musíme posunúť túto správu niekam E, niekam v zajtrajšom programe. Musíme sa pozrieť, kde by sme to umiestnili. Dnes by ste totiž nehovorili len vy, ale sú tu ľudia, ktorí chcú pohovoriť o tejto téme. Tieňoví spravodajcovia. Ak, ak by tu neboli rečníci, tak dáme slovo vám a len povieme, kedy budú lehoty. Chce niekto k tomu hovoriť? Ešte iný? Reforma koheznej politiky, e, rybolovnej politiky? jasne, že nikto, takže ak chcete vy, môžete rýchlo predniesť svoju prezentáciu a máme bod uzavretý. Stačí potom len povedať len nehoty. Desculpa pelo meu atraso e, e também pelo transtorno que isso possa ter causado à, à ordem dos trabalhos. Sa ospravniť za ne, oneskorenie a nechcem rozbiť program dňa. Budem teda len veľmi stručný. Chcem povedať, že spoločná rybolovná politika potrebuje rýchlu reformu, ktorá je potrebná, pretože je dôležité, aby tu bol trvalo udržateľný rozvoj. Po ekologickom i kultúrnom ohľade je nevyhnutné tiež mať rast e, v rámci stratégie 2020 a čo najlepšie koordinácie politik v rámci tejto e, reformy. prostredníctvom týchto politik ide o, o, e, o zodpovednosť v oblasti rybolovu, subsidiarita. Je dôležité, aby sme mali väčšiu účasť pred i po je to dôležité, aby sme mali rozvoj regionálny a tiež v kadri stratégie 2020 e, e, rátam na vaš, z, vaši, z vašou spoluprácou a vašimi príspevkami. Určite sa nám spoločne podarí dosiahnuť e, veľmi dobrú prácu. A takisto celý výbor Rybolov. Lehota je tiež 29. marec na poludne o 12. hodine A týmto pádom ukončím dnešné zasadnutie a máme zasadnutie koordinátorov. Takže poprosím všetkých ostatných, aby čo najrychlejšie opustili miestnosť, aby sme mohli zasa- za- začať zasadnutie koordinátorov. So this, uh, we are working in these letters to the to Lama Su Toira. Okay. Tak, zaraz po, powiesz, za pół godziny. Kolegovia, o pol hodiny máme tu zasadnutie pracovnej skupiny uh, pre spoluprácu s dánskym predsedníctvom. To bude o pol hodinu eh, kde ide o vývoj rokovaní s radou. Takže tí z vás, ktorí by chceli sa zúčastniť, môžete sa vrátiť o 6.30 a teraz potrebujeme túto miestnosť.